Otváram zasadnutie. Vítajte, vážení kolegovia. A chcem tu privítať aj zastupcov rady a komisie. Za chvíľku vystúpia. Prvý bod na dnešnom programe je rozpráva o mechanizme posilnenej ekonomickej vlády. Máme k tomu vyhlásenie aj rady a komisie, pokiaľ ide o zasadnutie rady 7.5. E, a potom na, pokiaľ išlo aj o stretnutie ECOFINu. Takisto tu budú otázky komisii, pokiaľ ide o relevantnosť stratégie Európa 2020 v kontexte súčasnej krízy. Ďalej tu bude e, otázka rade dopady krízy, teda na stratégiu 2020 na jej spustenie a budú tu aj ďalšie ústne otázky eh, na komisiu opäť jedna na túto tému, aká je relevantnosť stratégie 2020 eh, v kontexte súčasnej krízy. A najprv eh, v mene rady vystupí pán Garido, štátny tajomník španielskej vlády. Nech sa páči, pán Garido. Dobrý deň, ďakujem pekne pán predseda. Všetci vedia, že v súčasnosti žijeme v období naozaj eh, mimoriadných finančných turbulencií. Pred eh, pár mesiacmi sa to obdobie začalo, už to eh, trvá niekoľko mesiacov teda. A pôvod tejto krízy už je vlastne pár rokov dozadu, keď začalo to s tou subprime krízou na americkom e, hypotekárnom trhu. Čiže je to kríza e, finančná, ktorá potom rýchlo prechádza aj do niečoho, čo vplyvňuje nielen financie, ale celkové všeobecné hospodárstvo, e, keďže to prejavuje veľmi hlbokou depresiou, dokonca recesiou, a chceme byť technicky. Dochádza k znižovaniu výroby a k veľmi výraznému zvyšovaniu nezamestnanosti, ktorý je mimoriadne vážny v tých krajinách, kde sektor e, stavebníctva alebo nehnuteľnosti pred krizou e, bol významný. Dochádza k okamžitej reakcii e, členských štátov, centrálnych bank, tak aby nedošlo k úplnému zrúteniu finančného systému a takisto je to istým spôsobom prepojené aj na E, reálne hospodárstvo. Samozrejme, toto všetko, čo sa udialo, má istý dopad aj na e, verejné e, financie, na štátne financie, nie iba na súkromné, ale aj na tie verejné, na rozpočty. Takže je tu jedna kríza finančnej stability vo verejných účtoch, tým pádom sú tam výrazné deficity, výrazné schodky. Takisto dochádza aj ku kríze, pokiaľ ide o suverénny dlh jednotlivých štátov, to je to, čo teraz tu máme v posledných mesiacoch. A e, takisto ešte sú tu aj veľmi e, volatilné trhy a dochádza na nich aj k rôznym špekulatívnym aktivitám. Takisto dochádza k výraznému navýšeniu e, úrokov, ktoré požadujú trhy od štátov pri nákupe dlhov. A toto všetko ovplyvňuje celú eurozónu a tým pádom ide o problém, ktorý sa netýka iba jednej alebo dvoch alebo troch krajín, ale celú eurozónu, stabilitu celej eurozóny. Situácia je teda taká, ako som teraz opísal, takto sa to všetko udialo, takto prebehli tie e, jednotlivé skutočnosti a to všetko zohľadňuje aj Európska únia pri svojej reakcii na tieto skutočnosti. A myslím si, že Európska únia koná správne Možno to rozhodovanie bolo trochu pomalšie, niekedy možno sme boli z toho aj zúfali, ako pomaly sa rozhodovalo, ale výsledky sú správne, sú to rozumné, sú to prudentné e, výsledky a navyše ide o výsledky koordinovaných aktivít Európskej únie. Niekedy e, možno to tak vyzerá, že jednotlivé opatrenia E, nám neumožňujú vidieť celkovú tú stratégiu, ale myslím si, že tá celková stratégia EÚ je pozitívna. Máme tu opatrenia krátkodobé, aj stredno, aj dlhodobé, keďže chceme aj zabraniť tomu, aby takáto kríza sa v budúcnosti ešte opakovala. Čiže e, krátkodobé opatrenia, to je teda e, mm, zvýšenie verejných financií a mm, zvýšenie investícií zo strany štátu a potom je tu istý plán EÚ, ktorý vlastne koordinuje tieto aktivity členských štátov, aby boli obmedzené, istým spôsobom limitované škody e, tejto krízy, keďže úplne sa ich odstraniť nedá samozrejme. Takže tieto krátkodobé aktivity, napríklad e, to je tá pomoc Grécku, jeden príklad. E, Grécku komisia už niekoľko mesiacov dozadu povedala, že situácia na, mm, vlastne vo verejnom rozpočte mm, e, je nelichotivá. A teraz v súvislosti e, s článkom 26.9 zmluvy o EÚ e, dostalo Grécko sériu odporúčaní a Grécko teraz aj plní, respektíve, respektíve komisia sleduje, ako Grécko plní tieto, tieto, tieto opatrenia, akým spôsobom koná pričom tie odporúčania od komisie sa netýkajú iba likvidity, ale aj štruktúrálnych otázok, dôchodkového systému v Grécku, e, potreby, rieši otázku zdravotníctva e, a tak ďalej. A takto vlastne sme sa dostali e, postupne až k 23. apríla, aprílu, kedy sa schválil istý mechanizmus, ako konať vo, veci, vo veci Grécka a včera sa už aj tento mechanizmus prejavil prvým spôsobom konkrétne tak, že členovia EÚ poprvýkrát zaslali financie Grécku v rámci tohto mechanizmu dohodnutého s Gréckom. Takže toto je vlastne iba prvý príklad tejto krátkodobej aktivity, e, kedy sme museli vlastne e, Grécku takto výrazne pomáhať, keďže malo toto e, a má tieto problémy. Takisto z hľadiska krátkodobého Ehm, napríklad aj tá ústna otázka ehm, s tým súvisí otázka poslancov Dola, Ferhofštáta, Šulca a ďalších. Oni sa totiž to pýtajú na ehm, e, prechod smerom k stratégii už dostania sa z tej krízy, pričom bola by to stratégia, kde by sme sa vyhli Eh, jedna, z jednej strany teda eh, problémom na, verejných, eh, na verejnom účte, ale zároveň by sme už aj podporili rast. Ale samozrejme krátkodobé opatrenia nestačia, musia byť aj tie dlhodobejšie, pretože máme v Európe štruktúralne problémy, ktoré v poslednom čase oslabovali Európsku úniu práve v takejto situácii volatility a turbulencií na finančných trhoch. Európska únia príjma opatrenia, aj takéto stredno dlhodobé, ktoré, ktoré treba zdôrazniť, ktoré tu treba vymenovať. Poprvé preto, že budú reagovať na takýto druh krízy, ktorá vznikla ako dôsledok tejto vážnej ekonomickej situácie, ktorá ovplyvňuje celú EÚ a konkrétne e, teda systém eurozóny. Ak chceme reagovať na krízu v finančnom sektore, Európska únia e, teda za týmto účelom e, spustila e, viacero opatrení, o ktorých sa teraz hovorí aj tu v parlamente. Jednak balíček dohľadu, dúfam, že ten bude schválený čo možno najskôr, aby sme sa na ňom dohodli aj rada, aj parlament. A s tým súvisí aj ďalšia vec, ktorú včera ECOFIN schválil, a to je regulácia tzv. alternatívnych fondov, teda tých hedge fundov, tých vysokorizikových fondov. A k tomu sa e, pýtali aj pán Helms e, a pán Bandit. Uh, e, Čiže to je ďalšia téma. A potom koordinácia v rámci skupiny G20, teda konanie v zmysle toho, čo sa dohodlo na skupine G20. Samozrejme, ako som už povedal, v Európe sú isté štruktúrálne nedostatky a práve, ním, práve im sa pardon, venuje tá stratégia 2020, ktorá vychádza z odhodlania členských štátov e, venovať sa e, týmto otázkam, prijať viaceré integrované e, smernice, k ním budú potom prináležiť jednotlivé národné plány, tzv. tie reformné plány z nich vyplynú. A spolu so stratégiou 2020 je dôležitá, sú dôležité tie aktivity, ktoré zase komisia príjme v oznámení 12.5. sa hovorí o koordinácii e, ekonomických politik. Takže stratégia 2020 je istá stratégia, ako zareagovať na štruktúralne nedostatky nášho ekonomického modelu, tak aby sme v budúcnosti už nemali takéto e, problémy, aby sa to neopakovalo, aby náš e, hospodársky systém bol konkurencieschopný, aby sme teda pri, vyrábali pridanú hodnotu, aby sme boli technologicky vyspeli v našom hospodárstve, aby e, naši ľudia boli zamestnateľní a takisto je tam aj ten aspekt boja proti klimatickým zmenám. Ale e, problém nie je iba na finančnom e, systéme, na tom súkromnom. Dochádza aj problému vo verejných účtoch jednotlivých štátoch a to už takisto spada do tej kategórie tých dlhodobých plánov, tak ako o tom E, komisia hovorila o svojom oznámení 12.5. Už sa o tom hovorilo aj na kofine a určite sa o tom bude hovoriť na ďalších fórach. A to sú všetko tie opatrenia, ktoré majú za cieľ dodržiavať e, fiskálnu disciplínu a tým pádom do budúcna zabraniť e, takýmto krízam. Eh, bol, bol vytvorený aj Task Force, ktorý sa poprvýkrát eh, stretne teraz, piatok, 21.5. na čele s Van Rompuyom a táto eh, Task Force na základe toho oznámenia komisie bude rozprávať o, o takýchto opatreniach. To sú teda všetko tie dlhodobejšie opatrenia a medzi ne e, patrí aj diskusia v EÚ, pokiaľ ide o zdaňovaní ziskov finančného sektora. A takisto aj o zdaňovaní finančných transakcií a o tom sa dokonca začalo hovoriť už aj na G20 a hovorí sa o tom aj na forách EÚ. To je niečo, čo sa častokrát spomína, e, napríklad aj e, tu na poslanci Helm za Konbendy to vo svojej otázke spomínajú častokrát. Treba povedať, že všetci v rámci EÚ pracujú e, týmto smerom, už sme o tom hovorili aj na decembri, na decembrovej rade. Medzinárodný menový fond dostal za úlohou vypracovať štúdiu o zdaňovaní medzinárodných finančných transakcií v marci na rade sa takisto o tom hovorilo komisia 1. apríla, tiež o tom, e, tiež o tom hovorila a včera tak, sa takisto to spomenulo aj na ECOFINE. Čiže to je ďalšie opatrenie, ktoré je určite dôležité, ku ktorému dojde pravdepodobne a tiež spada do tých dlhodobejších. Včera e, bolo stretnutie EU Latinská Amerika, E, to sa uskutočnilo v Madride a tam sa takisto hovorilo o reforme finančných systémov. Európska únia o tom hovorí vlastne všade, na každom fóre, kde vystupuje. Čiže ak to zhrniem, e, viaceré opatrenia e, sme prijali alebo prijímame naďalej, ktoré by išli smerom k vytvoreniu takéto povedzme hospodárskej vlády, hospodárskeho vládnutia v Európe. A Európsky parlament samozrejme je legislatívny orgán, takisto kontrolný orgán EÚ tak e, myslím si, že môžeme e, povedať, že kríza odhalila nedostatky Európskej menovej únie, keďže zatiaľ nemáme fungujúcu hospodárskú úniu. Hospodárska únia, o ktorej sa hovorí v zmluvách, ale ktorá v skutočnosti neexistuje. Zostali sme iba pri tej menovej únii, tu máme, ale neprešli sme zatiaľ k, tým, k tej hospodárskej únii. A tieto krátko aj dlhodobejšie opatrenia jednoznačne idú tým smerom, aby sa aj táto hospodárska únia v EÚ vytvorila. E, táto kríza oslabila naše hospodárstva, e, testuje istým spôsobom EÚ, ale neporazila zatiaľ EÚ ani nerozdelila, nerozdrobila EÚ. Únia zareagovala, niekedy možno trochu pomaly, ale vždy isto. Niekedy možno trochu sme váhali, ale vždy sme boli jednotní a naša reakcia bola vhodná, bola správna, bola primeraná tým výzvam, ktoré v súčasnosti máme. Dúfam, že summit v júni bude tento smer aj konsolidovať, teda e, smer e, istej e, prechodu istej hospodárskej vláde EÚ v kontexte súčasnej krízy. A dúfam, že summit pripraví aj stanovisko EÚ E, pred stretnutím G20 v Toronte, kde sa bude hovoriť o regulácii e, finančných systémov a takisto aj pokiaľ ide o zdaňovaní medzinárodných finančných transakcií. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, za e, vaše vystúpenie v mene Rady a v mene Európskej komisie dávam slovo komisárovi Oli Renovi. Uh, uh, Pán predseda, uh, ctení poslanci, vítam um, túto rozpravu o reakcii na krízu zo strany Európskej únie a o um, bezprostredných a dlhodobých výzvach ekonomického vládnutia, ktoré sú pred nami a okamžite začnem rozprávať o reakcii na krízu pred desiatimi rokmi Európska únia prijala dôrazné a potrebné rozhodnutia pre zabezpečenie finančnej stability v Európe ehm, bola to dvojaká reakcia ehm, na ehm, komplikovanú krízu, z ktorej sa stala systémová výzva proti mene euro. Bola to reakcia, ktorú by som nazval pakt konsolidácie, Najprv sme sa dohodli na e, Európskom mechanizme finančnej stability, ktorý e, e, zabezpečuje finančné rezervy až do 500 miliard eur, ktoré budú doplnené financovaním z MMF v pomere 2 k 1. A po druhé sme sa dohodli, že zrýchlíme daňovú konsolidáciu v tých členských štátoch, kde je to najnaliehavejšie a potreb, najpotrebnejšie v týchto rozhodnutiach e, Európa e, prijala dôveryhodný e, balík, ktorý ukazuje našim občanom, ktorom aj celému svetu, že budeme brániť našu spoločnú menu euro za každú cenu. Nerobíme e, to e, pre účely e, misických trojových síl, ale pre účely udržateľného rastu a vytvárania pracovných miest v Európe, aby sme ukázali, že ohrozenia finančnej stability nezabijú finančné zotavenie, ktoré teraz prebieha, hoci je stále skromné a krehké. Toto je naša zodpovednosť voči občanom. A my plníme veľmi konkrétne túto zodpovednosť. Včera pri koordinácii a správe eurozóny členské štáty poskytli 14,5 e, miliardy eur Grécku a MMF to doplnil 5,5 miliardami eur a my sme povedali, že um, potrebujeme toto na um, pokrytie okamžitých potrieb refinancie a to sme splnili na čas. Samozrejme to všetko je podmienené um, úplným uh, naplnením programu, ktorý sme pripravili spolu s kreckou vládou a komisiou, spolu s uh, ECB a MMF. Európska centrálna banka tiež prijala vynimočné opatrenia, aby ehm, sa vysporiadala s ehm, útokmi, ktoré sme videli nedávno proti mene euro. Okrem toho naše členské štáty pochopili ehm, najvyššiu dôležitosť daňovej konsolidácie, aby sme zabezpečili trvalú udržateľnosť verejných financií, ako aj predpokladov udržateľného ekonomického rastu. Minulý týždeň Španielsko a Portugalsko mm, preniesli e, významné e, nové opatrenie daňovej konsolidácie, ktoré sú dôležité a ťažké, ale zároveň sú aj potrebnými krokmi, aby sme e, zmenšili ten nabaľujúci sa schodok verejných financií v roku 2010 a 2011. Komisia predloží komplexné zhodnotenie mm, primeranosti nových cieľov a opatrení počas nasledujúcich dvoch týždňov. Dovolte mi zdôrazniť, že rýchlejšie znižovanie rozpočtu verejných financií je naozaj podstatnou zložkou e, balíku finančnej stability, ktorý sú 10. mája na rade ECOFIN. Rovnako je dôležité, aby krajiny vykonávali také štrukturálne reformy, ktoré mm, prispievajú k zvyšovaniu potenciálnemu rastu, hlavne e, reformy e, trhu práce a dôchodkových systémov. Zatiaľ, čo urýchlená daňová konsolidácia je naozaj e, prioritou pre Európu, zároveň musíme mm, koordinovať našu hospodárskú a daňovú politiku tým, že budeme uplatňovať rozlišovanie medzi členskými štátmi Ináč povedané, úsilie daňovej konsolidácie treba rozlišovať e, podľa daňového priestoru a hospodárskej zraniteľnosti. Krajiny, ktoré e, majú malý alebo žiadny e, daňový priestor, budú musieť e, rýchlo plniť a urychliť tieto opatrenia zatiaľ, čo e, krajine, ktoré e, majú na to daňový priestor, môžu zachovať svoje menej e, restriktívne daňové postoje pre účely zachovania rastu a vytvárania pracovných miest v Európe. Samozrejme, bola by to chyba, aby sme tu skončili v našom úsilí povedzme, že prvých 10 rokov menej euro bolo úspešných. To je východisko. No kríza ukázala, že musíme si uvedomiť, že tu sú e, systémové nedostatky a um, tento um, tlak nám ukázal, že v dobrých časoch nie sme zvyknutí znižovať verejnú zadlženosť a makroekonomická nerovnováha sa ignorovala. A presne preto minulý týždeň 12. maja Komisia predniesla ambiciózny súbor návrhov pre posilnenie e, ekonomickej správy v Európe. Chceme posilniť e, preventívny dohľad nad rozpočtami a riešiť makroekonomické nerovnováhy a zriadiť e, stály a silný rámec pre zvládanie kríz. Spolieham sa na podporu parlamentu pre tieto dôležité návrhy. Oni e, sú e, stredovodom úsilia, e, aby euro bolo úspešné v ďalších rokoch. Naše návrhy vychádzajú z dvoch princípov. Poprvé, že mm, prevencia je vždy lepšia ako mm, následná naprava a nesmieme mm, dovoliť, aby e, to dospelo do také krízy, ktorú sme zažili. A po druhé, že e, silnejší daňový e, dohľad by mal byť doprevádzaný širším makroekonomickým dohľadom, aby tento sa dostal až ku koreňom a pôvodu udržateľného ekonomického rozvoja. Naše návrhy pozostávajú z troch stavebných blokov. Poprvé e, musíme posilniť e, aj preventívne, aj e, nápravné kroky paktu rastu a stability a zásadné milníky posilnenia ekonomickej vlády znamenajú posilniť e, okamžite e, daňovú politiku, aby sme zabezpečili, že národné rozpočty budú v súlade s e, tými spoločne schválenými európskymi politikami a záväzkami. Aby tieto neohrozovali stabilitu eurozóny ako celej a tiež stabilitu ostatných členských štátov. Dovolte mi veľmi jasne toto vyjadriť to nebude znamenať skomanie národných rozpočtov riadok po riadku. E, nemáme také zámery a nemáme na to ani zdroje. Namiesto toho to bude znamenať e, analýzu a vzájomné hodnotenie širokých rozpočtových e, smerníc a daňovej rovnováhy pred predkladaním návrhu národných rozpočtov z vlády do parlamentov s právom e, na základe e, zmluv a e, paktu, aby EÚ žiadala nápravné opatrenia od členských štátov, ktorých sa to bude týkať. Niektorí to kritizujú, že to je narušenie parlamentnej zvrchovanosti. Ja sám e, som bol poslancom e, Národného parlamentu a Európskeho parlamentu a i mne sú jasné citlivé otázky m, daňových právomocí parlamentu. No každý vidí, že to nie je narušenie demokracie alebo parlamentnej zvrchovanosti, ale ide o zabezpečenie toho, aby naše členské štáty rešpektovali e, tie pravidlá, ktoré sami rozhodli. Teda, aby v praxi naplňali to, čo aj kážu. E, musíme rozšíriť európsky e, rozmer e, ekonomickej správy v Európe Eh, nestačí len eh, pozitovať medzinárodné rozhodnutia v EÚ a osobitne v eurozóne. Vieme veľmi dobre, že národné rozhodnutia majú tiež dopad, eh, ktorý siaha za národné hranice. A preto bude potrebná koordinácia na úrovni EÚ pri prijatí takýchto národných rozhodnutí. Druhý stavebný kameň je e, ísť nad rámec e, rozpočtového dohľadu, aby sme riešili makroekonomické nerovnováhy. Toto je dôležité mm, pre e, konkurencieschopnosť a aj preto, že rozdiely v konkurencieschopnosti a rozdiely v krajinách eurozóny sa prehubovali za posledné roky a toto zasiahlo e, veľmi ťažko niektoré naše členské štáty a celú EÚ. Toto by malo zabrániť e, e, vzniku problémov a ich povýšenia na krízu. Preto navrhujeme definovať ukazovatele a hodnotiacu tabulku a tiež dohodnuté Prahy pre spustenie poplachu a systém včasného varovania. E, tieto ukazovatele napríklad budú zahrňať e, trendy, e, aktivity a jednotkové pracovné náklady na prácu. A je jasné, že to neznamená, že chceme posilniť vývoznú export na výsledky každej krajiny. Miesto toho, aby sme znovu nastolili rovnováhu v ekonomickom raste v Európe ako celku, preto potrebujeme exportnú konkurenčnosť tam, kde je potrebná a domácu spotrebu tam, kde je to potrebné a možné. Takto e, treba hrať e, ako celý tým Európy v prospech celej Európy. Musí byť jasné, že čokoľvek sa stane v eurozóne, e, nikdy nás neporazia. Aby e, sme ich e, od toho odradili, e, musíme mm, prísne a dôrazne zvládať e, systém verejných financí v eurozóne a ten balík, ktorý bol prijatý 10. mája, je dôrazný krok týmto smerom, no v strednodobom a krátkodobom a dlhodobom výhľade komisia navrhne mechanizmus, ktorý bude vychádzať z ponaučení z posledných skúseností. Áno, potrebujeme zabraniť e, morálnemu riskovaniu a preto tento mechanizmus e, e, musí odrádzať ostatné krajiny, aby nik, žiadna si ich nezvolila dobrovoľne, ale ako nám ukazujú skúsenosti, je lepšie mať k dispozícii pripravených hasičov, aby mohli zasiahnuť a nie začať budovať družstvo hasičov až potom, keď vypukne oheň. Musíme sa proti tomu zabezpečiť, aby sme to neskôr nedutovali. Na záver chcem povedať, že tieto návrhy komisie um, vydložili cestu um, pre obrovský uh, skok dopredu v ekonomickom um, vládnutí v Európe a uh, chcem uh, tiež upozorniť na rozhodnutie o návrhu, aby Estonsko sa stalo členom EÚ. Chcem vám len uviesť jedno číslo. Zatiaľ, čo priemerná založenosť v Európe je teraz asi 75 v Európe je to 7,5 teda nie 75, ale 7,5 a to už dlhodobo. Tento návrh e, vysiela dôležitý signál e, celej eurozóne, e, že my odoláme tlaku a to sebavedomo a že udržateľné daňové a ekonomické politiky um, prinesú ovocie pre členské štáty. Celkovo iniciatívy komisie po ich prijatí budú viesť k značnému prehlbeniu ekonomickej vlády v Európe a ďalšiemu rozširovaniu eurozóny. A e, naozaj e, v EMU e, teraz práve začíname pocitovať rast. Stanoviska komí. Ďakujem pánovi komisárovi za predstavenie stanoviska komisie a teraz v mene Európskej ľudovej strany pán predseda Jozef Dol. Ďakujem, vážený pán prezident, vážení kolegovia. Európa konečne zareagovala, hlavy štátov a vlád konečne začali riešiť tento problém pred desiatimi dňami. Nastolili program záchrany eura. Ide tu o program Solidarity a ten čeli všetkým tým, ktorí pochybovali, ale to nestačí. Tento program musí byť podporený opatreniami, ktoré zredukujú národné deficity, ktoré prispejú ku konsolidácii rozpočtov 27 štátov. My už celé dni hovoríme to isté, ale musíme to aj naozaj urobiť. Toto je plán, ktorý bol podporený komisiou a to vítam, ale teraz musíme drasticky zaviesť dohľady a musíme sledovať drasticky pakt rastu a stability. Bez týchto opatrení sa z krízy nedostaneme, ale musíme preukázať aj politickú odvahu. Opatrenia, ktoré musíme urobiť na európskej ako aj národnej úrovni, tie musíme naozaj aj realizovať a to platí aj pre ľavicové vlády. Táto odváha socialistom v Nemecku doteraz chýbala pri hlasovaní v parlamente. Z toho sa musíme poučiť. Teda prvá lekcia ktorú si berieme ako ponaučenie, je, že musíme konsolidovať národné rozpočty ako aj európsky rozpočet a teda komisia musí zabezpečiť, aby sa nielen kritizovalo, ale aby sa uplatňovali aj sankcie pre všetkých, ktorí si svoje povinnosti neplnia. Máme všetci obavy z sankcií, alebo napríklad, keď um, niekoho, um, keď uh, sa da, udelujú body do uh, vodického preukazu. A to sú všetko sankcie, ktoré musíme zaviesť aj tu. 2020. Musíme um, si jasne povedať, ako sa konsolidujú tieto rozpočty a to už uznala aj komisia. Ja som to hovoril už tu pred mnohými týždňami v tomto pléne. Dobre, e, musíme sa koncentrovať a členské štáty sa musia, si musia zvyknúť, že e, sa im to nebude páčiť, ale keď budeme naďalej pokračovať tak ako doteraz, ako keby sme žili niekde na ostrovčeku a neboli spojení, tak potom nikdy nebudeme mať spoločnú disciplínu. A to, čo platí pre národné rozpočty, to platí aj pre rozpočtovú a, e, politiku. A ja viem, že niektorých to rozčuluje, že musia sa obedovať za tých, ktorí idú skorej do dôchodku alebo využívajú tento systém. To sa všetko musí zmeniť. Z tejto krízy sa dostaneme dlhodobo len vtedy, keď sa spoločne budeme zasadzovať za spoločnú vec. Ja teraz nechcem zase spomínať o Obamu, ale musíme naozaj zmeniť svoju mentalitu, svoju kultúru a musíme myslieť nie nacionálne, ale európsky musíme myslieť inak. E, nie, že stratíme e, obľúbenosť a, a tak ďalej. Musíme to všetko zmeniť, musíme aj požadovať niečo od podnikov. Oni musia investovať, musia mať nových zamestnancov. Európa sa musí zobudiť. A moja politická skupina požaduje, aby komisia naozaj robila svoju prácu, aby aj trestala, aj odmeňovala Tí, ktorí sanujú, tí musia byť odmenení a tí, ktorí nerobia nič, musia byť sankcionovaní. Vážený pán Ren, komisia sa nesmie bať, ona musí slúžiť Európanom a týmto spôsobom slúžiť európskym štátom. Problém našich občanov v súčasnosti je e, nasledovný oni sa obávajú, či sú ich úspory ešte bezpečné a ja to chápem, pretože celý život pracovali, aby si trošku niečo ušporili a toto je naozaj to najdôležitejšie, čo im môžeme dať, aby ich úspory boli bezpečné. A preto musíme urobiť e, to, čo je zmyslom a mm, dôvodom založenia komisie. Takže musíme EU 2020 skutočne dať zmysel, musíme pracovať seriózne, musíme seriózne zachádzať s danou situáciou, musíme investovať do inovácií, vzdelávania, výskumu a to sa tu dennodenne opakuje. My, mus, my ako poslanci a úradníci Európy musíme ísť ako príklad a až potom nám môžu dôverovať.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 Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, kolegyne, myslím si, že táto diskusia je v veľmi závažnej situácii. Pre Európu je to situácia ohrozujúca. O desiatky rokov sme sledovali ideológiu laissez-faire. Nech si robia, čo chcú. A my sme si mysleli, že kapitalistický systém je nadradený a nikto ho nespochybňoval. Tento hospodársky systém nás však priviedol do najhlbšej finančnej, hospodárskej krízy a krízy zamestnanosti a aj do najhlbšej morálnej krízy a krízy legitimnosti inštitúcií od druhej svetovej vojny. A tento systém je nesprávny a časti aj nemorálny. Je perverzný. Poviem vám príklad, o čom hovorím, pretože mnohí naši občania nechápu uh, hantírku expertov čo sú to svopy, čo sú to kredity, e, čo sú to poistenie výpadku kreditov. Oni môžu e, poistiť si svoj kredit, ktorý je potom produktom. Napríklad Jozef Dol má polnohospodársky podnik. Určite je poistený proti požiaru. Ale keď ja môžem túto poistku kúpiť, ja ako Martin Schulz kúpim túto poistku a v prípade, že jeho dom vyhorí, ja dostanem poistné vyplatené. Keď ja napríklad niekoho podporím v tom, aby mu vypálil tento dom, tak ja som eh, bohatý muž a toto je perverzný systém a toto musíme zakázať. Ale my presne o týchto mechanizmoch hovoríme, presne o tomto hovoríme, keď hovoríme o týchto záležitostiach a to nie sú eh, nejaké vtipné príklady to sú uh, kalifornské fondy, to sú fondy, hedžový fond, ktorý chcela kúpiť nemecká letecká spoločnosť, čo sa im to nepodarilo kúpil niečo iné, ale tento penzíny fond skrachoval a celá generácia učiteľov, ktorí do tohto penzíneho fondu platili, sú zrujnovaní a toto sú dôsledky tohto hospodárskeho systému, ktorý sa dostal na svoje hranice a ktorý musí, ktorému musíme zamedziť. No a teraz um, je to úloha vlád Áno, mm, vypočuli sme si to od vás, pán López Garrido, aj od pána Réna. To všetko v poriadku. Lenže my musíme reagovať. My musíme reagovať. Doteraz sme sa nechali len unášať a reagujeme príliš neskoro. Um, v tomto, tejto inštitúcii sme to často požadovali, ale vždy sme reagovali príliš neskoro. Teraz regulujeme hedžové fondy, ale kedy príde Európska ratingová agentúra. Je to normálna, aby americká ratingová agentúra reagovala presne vtedy, kedy špekulácie o greckých e, akciách dosiahli svojho vrcholu a oni už vtedy znižili rating Portugalsku. Týchto musíme kontrolovať, týchto musíme regulovať. A to nie teraz, ale to sme mali už pred rokmi urobiť, ale my sme to požadovali aj pred rokmi, lenže to bolo zamietnuté. Bolo to zamietnuté tými istými vládami, ktoré si teraz uzurpujú byť manažermi tejto kríž, krízy. Vykriky z plena, no uvidíme, ako sa to teraz podarí. A odpoveď, vážený pán kolega Langen, ja viem, že dnes popoludní prednesiete návrh, aby karneval nebol dňom, kedy sa zásada v, kar, v parlamente. No ale toto nie je karneval, lutujem. My máme v Európe, v Európskej únie štruktúralne deficity, ktoré musíme inštitucionálne odstrániť. My sme že vraj založili menovú úniu že vraj menovú úniu, ale nemáme hospodárskú úniu. My máme taký zaplátaný koberec v Európskej únii, pokiaľ ide o hospodárstvo. Máme nekoordinovanú hospodárskú politiku, ktorá čiastočne je protirečivá a máme jednotný menový priestor a to je práve to veľské to je práve to veľké nebezpečenstvo. Kali, Kalifornia, Arnold Schwarzenegger, všetci skrachovali. A hospodárska politika Mm, Kalifornie je v, tomto menovom, v tejto menovej únie USA a keď tu máme HDP 2,8% v Grécku, toto musíme odstrániť tie, túto krízu. A kto toto mm, si neuvedomuje, ten nevie, o čo ide. E, toto je kríza e, ťažkého dopadu a e, ľudia si uvedomujú, že tento hospodársky systém zlyhal a nemajú v voň dôveru. Vedia, že štátne e, inštitúcie sa ale nechajú unášať týmto systémom aj tie nadnárodné inštitúcie a ľudia už týmto inštitúciám nedôverujú a v tejto fáze máme veľké množstvo tých, ktorí e, hľadajú únik, únik do národnej retoriky. Tento troj, toto trojnásobné protirečenie, táto kríza hospodárskeho systému a tento ústup z mno, mnohých štátnych inštitúcií a supranacionálnych inštitúcií do národných inštitúcií a to je práve zmes, ktorá je nebezpečná pre EÚ. My potrebujeme preukázať silu. Silu, aby sme toto presadili a Jozef Tol, ktorý je predstaviteľom e, politickej skupiny, e, ktorá toto presadzuje, by sa mali trošku stiahnuť. Ďakujem pekne. Zumienia liberálov i demokratu. Ďakujem aj za skupinu e, liberálov. Vystúpi pán poslanec Ferhofstadt. Vážený pán predseda, ani marxistická, ani nacionálna retorika e, nie sú tie, ktoré prinesú riešenie v tejto kríze. No vážený pán predseda, to, čo tu dnes zažívame, to je e, podľa mňa nie kríza meny v Európskej únie a nie je to ani kríza našej jednotnej meny, ale je to vládna kríza v Únii. Toto tu teraz zažívame. Toto je kríza obsesie členských štátov, ktoré si myslia, že svojimi metódami vyriešia problémy Európy. Ale, vážený pán predseda, Menová únia musí byť zadefinovaná spoločnou metódou, komunitárnou metódou na základe európskeho záujmu a nie syndikátom národných záujmov, tak ako to prirodzene je napríklad v Rade Európskej únie. Vážený pán Garido, mm, také prvé posolstvo sa, e, sa obracia na radu Snad by sme mohli požiadať španielské predsedníctvo, aby mm, boli trošku zdržanlivejší, pokiaľ ide o túto krízu, lebo vždy, keď sa nájde riešenie, ako by sme pomohli euru, vždy sa nájde nejaký predstaviteľ štátu, hlava štátu, ktorý povie, že toto sa zase sabotuje. Takže najprv by sme musel, mali poprosiť radu, aby sa trošku ustúpila, aby bola trošku zdržanlivejšia trpezlivejšia, aby naozaj nechala eh, nás pracovať, aby sme našli riešenie. Druhé posolstvo sa obracia na komisiu. Vážený pán Ren, vy ste minulú stredu mali rozhodnutia, ktoré boli odvážne a uverajú sa tým správnym smerom. Momentálne máme túto pracovnú skupinu rády, ktorá sa zíde za tým účelom, aby koncom roka v oktobri našli riešenie. Ja si však myslím, že to je príliš neskoro. Komisia má právo iniciatívy a môže nájsť globálny ambiciózny program a to v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. My nemusíme čakať, kým rada založí task force, aby sme e, sa poradili o tom, čo máme robiť. E, vôbec nie. Toto je iniciatíva komisie, komisie a komisia sa musí chopiť ten, tento iniciatívy a musia tam byť štyri prvky. E, posilnenie paktu paktu rastu a stability potrebujeme sankcie. Toto podporujem a myslím si, že to podporí každý. Ja podporujem to, čo povedal pán Rehn. Áno, v poriadku predtým, než národné parlamenty schvália svoje rozpočty, musí byť kontrola zo strany Európskej únie. Tu nejde o subsidiaritu alebo chybajúcu subsidiaritu, je tu lojalita, lojalita voči paktu stability. A nemôžeme povedať, že áno, my sme síce členovia eurozóny a paktu stability, dobre, ale pokiaľ ide o náš rozpočet, to nič nesúvisí s e, eurom to, ne, to nemôžno povedať, že to je národná príslušnosť. No a ďalej. Ďalej si myslím, e, že v tomto balíčku potrebujeme presvedčivú stratégiu 2020. 20. Pán Gerido, toto nie je plauzibilné, čo tu je predložené. Hm, aj e, Lisabonská stratégia zlyhala keď to myslíte vážne, tak musíte Európskej komisii poskytnúť všetky nástroje, aby ona mohla dirigovať túto stratégiu 2020, aby to bola hospodárska stratégia, aby sme sa dostali e, z tejto krízy. Potrebujeme Európsky menový fond, ktorý toto všetko usporiada. Vážený pán Ren, vy ste povedali, že tieto mechanizmy nebudú postačujúce. A, a toto je medzivládny mechanizmus. Potrebujeme túto jednohlasnosť Všetky členské štáty musia tento prístup schváliť, pretože inak sa to vôbec nedá financovať. My potrebujeme Európsky menový fond, ktorý bude riadený Európskou komisiou, ale keď to bude potrebné aj Európskou centrálnou bankou, ale nemôže byť e, závislý od rozhodnutí jednotlivých členských štátov. A potom potrebujeme tú takúto záväznú moc. Toto očakávame, pán Ren. Potrebujeme byť ambiciozni a bude si to vyžadovať aj odvahu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec sa ďalej za zelených pani Hams. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, moja politická skupina sa opätovne e, rozhodla, že bude pozitívne postupovať, pokiaľ ide o finančný stabilizačný mechanizmus, ktorý bol schválený pred dvoma týždňami. Bruseli. A toto prepojíme s jednoznačným prehlásením, že potrebujeme viacej spoločnej hospodárskej a finančnej politiky. Toto je pre moju politickú skupinu záležitosť, ktorá nie je nová, to sú dlhoročné tradície, ale toto prepájame, pán Ren, vážený pán eh, predstaviteľ španielského predsedníctva. Toto prepájame s požiadavkou, aby sme sa teraz naozaj seriózne rozhodli na európskej úrovni, že už nebudeme bojovať len proti symptómom krízy, ale budeme riešiť aj korene tejto krízy. Naša požiadavka je, že od roku 2008 riešime len symptómy, liečíme len symptómy krízy, pretože už vtedy sme skrachovali. Vtedy sme hovorili, že musíme zachraňovať banky, ale musíme byť aj čestní voči občanom. Predminulý víkend sa ešte euro nestabilizovalo. Predminulý víkend eh, boli zachránené mnohé nemecké a francúzske banky a potom sme videli na základe kurzov, čo sa stalo. Ale z tohto zachraňovania sa musíme vymaniť, pretože to stojí miliardy, ťažké miliardy a už ani nevieme, odkiaľ tieto peniaze vziať. A mm, keď sa pozrieme na ECOFIN a na čom sa dohodli, sú to len také minimálne krôčiky E, ktoré sa týkajú regulácie finančných trhov. A toto dnes my kladieme do ústredia, do popredia našich požiadaviek. Musíme byť rozhodnejší na týchto finančných trhov. Už sa nesmieme nechať utlačať a vyšachovať bankami a špekulantami. Potom ich hovárame. Áno, banky sú dôležité v tomto hospodárskom systéme, ale určite je tam niečo hnilé, nedobré keď vždy znova a znova môžu oni e, naše štáty dostať až vôbec na okraj existencie schopnosti. Musíme sa teda rozhodnúť o určitých veci, veciach. V niektorých európskych štátoch sa to už uberá tým správnym smerom, ale musíme zabrániť všetkým týmto zlým kreditom, musíme týmto prázdnym predajom zabrániť a tiež e, hedgingové fondy musíme obmedziť a keď hovoríme teraz o medzinárodnej e, finančnej dani, to tiež e, musíme mm, realizovať, aby sa to dalo všetko refinancovať, podiely bank a špekulantov. To, nie, už, to už nemôžu byť len také nedelné kázne. Naozaj musíme niečo robiť a musíme zaviesť takúto daň z medzinárodných daňových operácií. No a potom ďalšia záležitosť, to je budúcnosť koordinovanej rozpočtovej politiky a rozpočtová disciplína. Toto v Nemecku veľmi dobre poznáme, toto slovo, ale ja by som navrhovala, aby sme v súvislosti s manažmentom krízy a s hlasovaním o Európe 2020 sa predsa len dohodli na tom, čo vlastne chceme ako členské štáty, ako Európa sa bude prezentovať našim občanom v budúcnosti o 5 rokov, pokiaľ ide o zodpovednosť štátu. Má táto európska stratégia má byť baranidlom voči sociálnemu, sociálnej zodpovednosti e, štátu. Ako si to predstavujete? Škôlky, školy, univerzity, um, múzea, divadla, nemocnice pred týždňom bolo povedané, že Grécko potrebuje viac času, aby mohlo realizovať svoj sanačný plán. Ja už teraz viem, aká táto situácia je katastrofálna a to v mnohých štátoch. Tí potrebujú značný čas na to, aby sa mohli rozhodnúť, ako sa to bude riešiť. Teda, keby to bolo len baranidlo proti sociálnej situácii alebo sociálnym dávkam, e, to nesmie takto dopadnúť. My musíme robiť starostlivú rozpočtovú politiku a musíme byť rovnoprávny, pokiaľ ide o generácie. My sme to v Nemecku vždy mali takto. A čo chcem ešte povedať ako posledná, e, trvalo udržateľný rozvoj, klimatická politika, tak ako sa to teraz naznačuje, že to by sme e, zmietli pod stôl, to by bol čertovský scenár. E, musíme našu produkciu mm, prestaviť tak, aby bola mm, ekologická. To všetko nesmieme stratiť zo zreteľa, ale musíme zabezpečiť prácu tak, že budeme podporovať trvalo udržateľný rozvoj, inovácie, výskum. Na to všetko budeme potrebovať peniaze. A vážené dámy a páni, je to tabu hovoriť o nových daniach, ale ja vám chcem povedať, že ja som presvedčená, že z tejto krízy sa nedostaneme, keď toto tábu um, úlohy štátu a nutnosti múdrych daní, keď toto neprelomíme. Ďakujem za pozornosť. Eh, v imieniu Euró... Ďakujem. Za konzervatívcov a reformistov pán Kerkhop, nech sa páči. Uh, presidents. Ďakujem. Pán predseda, a pán komisár. Tí, ktorí vystupujú za EÚ, častokrát majú pocit, že riešenie každého problému je viac integrácie, ale to je úplne mimo predsa. E, v Európe, čo chýba, sú nie ďalšie a ďalšie mechanizmy, ako implementovať už dohodnuté politiky, ale politická vôľa splniť tie prísluby, ktoré už boli dané, ale ktoré neboli vykonané. Preto úprimne dúfam, že stratégia Európa 2020, ktorá určite je potrebná na to, aby sme e, vyriešili krízu, E, nezlyha e, z tohto istého dôvodu. Pokiaľ ide o krízu eurozóny, tak e, hovorí sa na to, že máme sa vyhnúť budúcim krízam tohto typu. Hovorí sa tu o tom, že jednotlivé vlády by mali komisii prekladať svoje rozpočty, že by mali byť postihované členské štáty a tak ďalej. Lenže tieto informácie už boli poskytované, akurát, že si ich nikto poriadne neprečítal Eh, ale nemyslím si, že to by sa zmenilo len preto, že ten postup bude eh, náročnejší. Aj sankcie už boli k dispozícii, akurát neboli kredibilné. A keď ich nejakým spôsobom rozšírené, tak to ešte neznamená, že bude pravdepodobnejšie, že aj budú uvalené. Budú nové opatrenia vnímané eh, serióznejším spôsobom, ako tomu bolo doteraz. Ďalej, vytváranie nového dlhu, ktoré ohrozuje pož, hm, poskytovanie požičiek na európskej úrovni E, ide práve že proti e, rozumným ekonomickým mechanizmom, ktoré tu máme e, potrebovať ktoré, ktoré potrebujeme. Teda my v našej skupine podporujeme euro pre tých ľudí, ktorých majú, ktorí ho majú ako menu, ale treba pristupovať k euru spolahlivým alebo mm, zodpovedným spôsobom. Komisia si myslí, že svoje návrhy alebo jej návrhy povedú k prehlbením Európsk- e, ekonomickej a menovej únii. E, v anglickej verzii textu e, marcového samitu sa písalo o governance, o vláde alebo o správe, ale vo francúzskej verzii sa hovorilo vyslovene o government, teda o vláde ako takej. V tom je možno ten rozdiel, ale takáto ekonomická vláda by nebola dobrá pre našich občanov, ani pre členské štáty a dokonca ani pre samotnú Európsku úniu. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďalej za skupinu GUE NGL pán poslanec Bisky. Nech sa páči. Herr Präsident, die letzten Ratstagungen tiefgreifende Veränderungen hin. Vážený pán predseda, posledné stretnutia rady toto riešili a to, čo zažívame, to je mm, princíp e, governmentalizácie európskej politiky. My sme to tiež chválili, avšak v skutku sú tu ustanovenia, e, ktoré sa týkajú vysokých sum, ktoré sa budú vydávať. Parlamenty doteraz e, k tomu povedali príliš málo a musíme sa teda brániť voči tomu. Tou metódou, ktorou vlády riadia tieto záležitosti, e, boli, na, boli pumpované mnohé, veľa peňazí do týchto bank. A toto s týmto sa zachraňovali, zachraňovali tieto banky a zachraňovali sa vinníci. Niekde sa vyhrábalo 50 miliard eur, ale mm, toto nie je mm, tlačiareň peňazí. Toto e, riadi len kapitál bank. Európska únia musí ako spoločný trh mať aj spoločnú menu a Komisár Ren hovorí, že bez hospodárskej únie nemôžeme mať ani menovú úniu. Avšak e, nevidím tu ešte jasné kontúry. A keď e, hovoríme o tomto e, stabilnom pakte rastu a stability, to má s týmto len málo dočinenia. Čo nám chýba, to je trvalo udržateľná regulácia finančného sektora. Potrebujeme mať koordinovanú mzdovú politiku, daňovú politiku a potrebujeme aj túto daň za medzinárodné finančné transakcie, o ktorej sa už veľmi veľa hovorí, ale zatiaľ len hovorí. Musíme inštitúcie zabezpečiť a nie odbúravať. Aj Gréci majú strach a aj ostatné národy majú strach, lebo vidíme, že sa obmedzujú sociálne dávky a sociálne, sociálna podpora. Tu teraz nejde o to, aby sme odstránili túto daňovú podporu, ale musíme vysúšiť daňové oázy a zakázať hedgingové fondy. Ale tieto všetky reformy postupujú len slimačím tempom a pokiaľ ide o tieto špekulácie, je to príliš málo a je to pomalé. E, tieto špekulácie privatizujú tieto zisky a nesmieme za pomoci za pomoci štátu podporovať tieto banky, ktoré to robia všetko na úkor daňových poplatníkov. E, mali by sme si e, e, zadefinovať bankového zlodeja. Demokracii. Głos zabierze pani. Ďakujem pekne. Za skupinu FD pani Cavela. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δράτω με της ευκαιρίας Ďakujem. Vážená komisia, ja sa chcem teraz e, využiť príležitosť, aby som sa vám osobne poďakoval za veľmi e, tvrdú a e, plodnú prácu, ktorú ste urobili pri riešení hospodárskej krízy v mojom štáte Grécku. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom v parlamente za ich podporu a solidaritu s Gréckom. Dámy a páni, vážený pán komisár, mám tri návrhy a ctení kolegovia, ja by som si veľmi želala, aby aj vás poprosila o podporu týchto návrhov e, teda e, e, zriadenie trvalého nástroja pre hospodárskú vládu. Bojglov inštitút to je taký mysliteľský inštitút, tu urobil návrh a ten znie takto. ECB má ručiť pre európske štátne E, štátny dlh až do 60 HDP ich zadlženie ich 60% e, z ich HDP, tzv. modré dlhopisy. A keď e, toto prekročia, tak e, potom sa zvyši úroková miera a to budú tzv. červené dlhopisy. A toto je návrh trvalého nástroja pre ekonomickú vládu. My teraz nepotrebujeme nové mechanizmy a tak ďalej. Môžeme veľmi rýchlo tento návrh naplniť. A potom návrh pre Grécko medzinárodným menový, e, Európsky men, Medzinárodný menový fond e, predlží splatnosť e, greckého dlhu a keď toto budú uplatňovať aj európsky veriteľia, tak to bude ľahšie a ľahké, aby Grécko splatilo svoje dlhy a potom to bude pozitívny signál pre trhy. A potom um, ďalší návrh. Um, úroková miera um, pomoci pre Grécko uh, sa zmení a racionálne uh, uplatňovanie toho by bolo, keby už Európa teraz dala k dispozícii keby Európa dala k dispozícii prostriedky pre rozvoj a rast európskeho eh, hospodárstva. A keď vláda dostáva peniaze, snaží sa ich využiť na zniženie ich dlhu. Teda zdá sa, že to nie je úsilie, paralelné úsilie rozvoja. Takže, eh, pán komisár, myslím, že potrebujeme rozvíjať úsilie pre rozvoj ekonomiky a dúfam, že grecká kríza je jediná kríza, ktorú utrpí Európska únia kvôli nedôraznému spôsobu, akým netransparentnému spôsobu, akým sa robilo e, finančné riadenie za posledné roky. Oh, Viem, že vaše vystúpenie je dôležité, no bolo o minútu dlhšie, takže na budúce prosím vás dodržte e, váš časový limit, pretože nechcel som vás prerušovať, keďže ste z Grécka a veľa hovoríme o Grécku, tak na budúce prosím vás e, dodržte svoj čas. Yeah. Yes, please. Point of order. Áno, faktická pripomienka. Pán predseda, keď ste sa stali predsedom tejto snemovny eh, minulý rok, eh, povedali ste, že eh, budete so všetkým zaobchádzať rovnako. Pán Šulc hovorilo dve minúty dlhšie, aj všetky ostatné skupiny a tu nás ste si vybrali len jednu skupinu. Môžete nám vysvetliť prečo? Chcem pani povedať, že ja kontroluje čas. Chcem vám povedať, že ja kontrolujem e, rečnícky čas. Je pravda, že niektorí ľudia hovorili dlhšie, ale tá dáma, ktorá hovorila teraz, hovorila oveľa dlhšie. No, e, rešpektujem to, že z Grécka a myslel som si, že je dôležité, aby hovorila dlhšie. Myslím, že sme mali rešpektovať rečnícky čas, no všetci súhlasíme s tým, že jej vystúpenie bolo osobitne dôležité. Teraz pán Wagner mene nezaradených. Ehm, museli sme dojsť až eh, povedzme, na hranicu útesu na to, aby predsedovia vlád pochopili, že riešenie nie je viac nacionalizmu, ale viac Európy. A v tomto smere idú všetky opatrenia, ktoré boli prijatie prijaté, ako napríklad e, znižovanie používania veta na rade alebo isté založenie istého, istého základu e, spoločného finančného riadenia v Európe. Konečne sme si uvedomili, že naša loď, alebo na ktorej sa nachádzame jedná tá istá a že nemá zmysel robiť tieto veci improvizovaným spôsobom. Ale pýtam sa seba sám, či je to koniec alebo práve na niečoho, alebo práve naopak začiatok nejakej ekonomickej správy v EÚ, pretože to, čo nám, čoho máme navyše, je tá správa, ale chýba nám vláda, pokiaľ chceme e, reagovať na to, čo aj zakladatelia EÚ hovorili. Preto e, v tomto parlamente chceme podporovať všetky opatrenia na posilnenie E, Európy a fiškálnej e, disciplíny a zabudnúť, mali by sme zabudnúť na všetky tie nostalgické suverenity. E, posilnenie Európskeho parlamentu, Európskej únie iba ta, je jediným spôsobom, akým vôbec podporíme a udržíme Európu, ktorá v opačnom prípade sa rozpadne ako tieň. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz vystúpia ďalší rečníci za Eh, z jednotlivých eh, politických skupín a chcem eh, pripomenúť, že táto rozpráva je veľmi dôležitá, ovplyvní budúcnosť, ovplyvní budúcnosť celej Európskej únie. Čo teraz pani poslankyne Mortman Kol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa naučila jednu vec, a to síce, že ak podpalia farmu Jozefa Dola, najprv treba uhasiť požiar. A to e, vlastne e, sú vlastne tie opatrenia, ktoré, by, e, ktoré aj prijali e, aj rada aj ECOFIN. Za jeden e, víkend sa dohodli na balíčku 100 miliard eur a tieto pravidla e, treba e, posilniť. Rozhodla o tom e, rada a my by sme tiež o tom mali e, mať možnosť rozhodovať. ale e, si istá, či niektoré z tých opatrení sú rozumné. Potrebujeme mať trvalo udržateľný hospodársky rast, potrebujeme e, pracovné miesta pre našich e, ľudí, potrebujeme mať zdravé podniky a jedine to dosiahneme v tom prípade, ak budeme mať stabilné hospodárstvo a stabilnú menu. Eh, ak chceme mať ambicióznu stratégiu 2020, eh, musí v nej byť zahrnutý aj eh, taký pakt rastu stability, ktorý sa aj bude dodržiavať naozaj. To sú dôležité veci a súvisí s tým aj tá otázka Európskej hospodárskej správy. To je základ toho uznesenia, o ktorom sme na tomto fore rozprávali. Podporujeme pána komisára Rena, ale myslím si, že nesodpovedné, že socialisti sa rozhodli, že nepodporia e, tento návrh. Špekulácia vôbec nie je základom tejto krízy, alebo zdrojom tejto krízy. Samozrejme posilnila ju, zintenzívnila ju, ale nie je e, jej prapôvodcom. Chceli by sme e, zabraniť tomu, aby nejaké vysoké sumy takýmto spôsobom išli do hospodárstva. Ďalej, pán Svoboda. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, pani Wortmanko, eh, sa mýli v dvoch eh, ohľadoch. Tu nechceme, aby mu farma vyhorela, vy, vyhorela a my sa chceme postarať o tom, my chceme tomu predchádzať, tomu, aby mu vyhorela. My veľmi chá, dobre chápeme tieto opatrenia, ktoré navrhuje pán Rén, ale sú e, príliš e, nedostatočné, pretože keď jeho farma už bude horieť, pána Dola farma, tak e, ro- Rozhodujúce je, aby sme tomu predchádzali, ako pán Gary povedal, že tieto rozhodnutia boli naozaj strašne pomalé, ako zúfalo pomalé. A zúfalo pomalé je to, čo sa tu, zúfale je to, čo sa tu vyvíjalo za posledných 10 rokov. A pán Rel na to poukázal, že tieto rozdiely, ktoré sú v hospodárskej súťaži, e, tieto krajiny sa od seba stále viac diferencovali a nie sa približovali. A to je to, to, o čom tu diskutujeme. Toto je dôležité, pán Rém. A nie tieto um, rozdiely, ale aj tieto rozdiely medzi bohatými a chudobnými, aj keď vám to znie ako marxizmus, ale pre mňa je to otázka sociálnej istoty a sociálnej politiky a to vy nechcete počuť. Tu sú všetky hospodárske opatrenia, veľmi prísne rozpočtové opatrenia, ktoré oprávnene navrhujete a až keď si toto všetko uvedomíme, sa nám to môže pomôcť. My tu máme naozaj rozdiely v hospodárskom raste, rozdiely medzi chudobnými a bohatými a preto preto musíme proti tomu bojovať, preto to musíme potláčať a toto je naša požiadavka na radu a komisiu. Poprvé. prvé. Musíme tieto rozdiely v hospodárskej súťaži znížiť a musí sa nám podariť, a to je opravnené, a musíme aj konkurencieschopnosť takýchto krajín ako Grécko, Španielsko zlepšiť. Tu nie ide o to, aby sme zhoršovali konkurencieschopnosť Nemecka alebo Holandska, ale ide o to, aby sme zlepšovali konkurencieschopnosť týchto oslabených krajín. A to je absolútne správna stratégia, ale vo vašom oznámení, pán Rém, chýbajú konkrétne opatrenia, čo chcete urobiť. Keď ste dnes povedali, penzína reforma, reforma pr- trhu práce, to nepostačuje. To už je starý verklík a to nestačí. Aj e, pokiaľ ide o rozpočet, keď e, to nebudeme zlepšovať, tieto štruktúry a keď nebudeme realizovať všetko to, čo je e, v stratégii 2020, tak sa nám nepodarí dosiahnuť tento cieľ. A ja by som vás poprosil, aby sme zohľadňovali konkurencieschopnosť a sociálnu bezpečnosť. Minúta. Ďakujem. Ďalej pani Valean, 1,5 minúty. Thank you. I would like... Ďakujem. Vyjadrím sa k situácii e, členských štátov, ktoré nie sú v eurozóne, ale ktoré e, majú podobné obavy. Politické lídery v našich krajinách e, predávajú predstavu toho, že členstvo EÚ je zárukou proti ekonomickým problémom, ale ukazuje sa, že takto celkom nie je. Euro, na euro stále mnohí útočia napriek všetkému tomuto úsiliu a veľmi dobre vieme, že tie peniaze, ktoré boli poskytnuté, sú iba krátkodobým riešením E, táto situácia je mimoriadne vážna, potrebujeme aj mimoriadne riešenia. E, ďalšia ekonomická integrácia je nevyhnutá a to si vyžaduje aj užšiu politickú úniu, pretože táto e, nerovnováha vedie k veľkým rozdielom medzi členskými, medzi členskými štátmi. Ak chceme zabezpečiť finančnú disciplínu na európskej úrovni, potrebujeme dobré mechanizmy, aj sankčné. Potrebujeme povzbudzovať investície, potrebujeme znižovať e, byrokraciu, e, potrebujeme, aby vlády prijímali inteligentné opatrenia. Napríklad v Rumunsku vláda škrta e, platy a škrta dôchodky namiesto toho, aby e, škrtala e, všelijaké nesprávnym spôsobom e, poskytované financie. Máme viac agentov tajnej služby v Rumunsku ako FBI, ale namiesto toho, aby tam sme škrtali, škrtáme peniaze lekárom alebo učiteľom. Ďakujem. e, pán Filip... Ďakujem, pán Filip Lambert. Minúta 30 messieurs, chers collègues, nous avons besoin de dépenses. Ďakujem pekne, <clears throat> pán predseda, vážení kolegovia. pokiaľ ide o verejné financie a rozpočty, musíme byť zodpovední a musíme s týmto nakladať zodpovedne. O tom sa teraz veľa hovorí, to znamená, že potrebujeme e, silnejšiu kontrolu medzi sebou. To je síce pravda, ale mm, e, rada, vážení páni, musím povedať, že toto je farizejské povedať, že musíme znížiť len výdavky a týmto budeme čeliť výzve. Týmto sa Európa určite dostane do krízy, do recesie a zničí nám to sociálne systémy a sociálne siete, keď naozaj chceme zlepšiť E, sociálnu politiku a vôbec tieto rozpočty. Tu, e, my chceme investovať, chceme investovať do budúcnosti a musíme nájsť nové recepty a nové riešenia. To znamená, že potrebujeme túto daň z medzinárodných finančných transakcií, potrebujeme bankové odvody a musia prispievať aj tí, ktorí z toho najviac profitovali. Napríklad um, energetické výdavky. Um, keď, um, dobre, mali sme daňové reformy, ale týkalo sa to vždy len tých najbohatších alebo podnikov, ktorí mohli využívať tieto daňové medzery. Takže naozaj musíme prerušiť a zničiť ďalšie tabu a to je tabu daňové. Takže aj s podporou EPP môžete podporovať, pretože vy, e, po, počítať, pretože vy neriešite korene problému, vy riešite len symptóm, symptómy a my musíme naozaj preraziť aj tieto trhy. Ďakujem. Uh, hovorí sa o nejakej koncovej stratégii. Aká je to stratégia? Fiskálny konzervativizmus, Štruktúrálne problémy u nás sú tie, e, že sa jednoducho príliš dlho minalo príliš veľa peňazí vo verejnom sektore. Jednoducho verejný sektor bol úplne e, mimo kontroly. Dokonca ešte aj v dobrých časoch e, vláda pána Schrödera bola v deficíte viac ako 3%. To čo má znamená? Teraz máme sta- pakt stability. Čo o tom paktu stability? Čo o tom povedal Prody v roku 2002? Vy to dobre viete, on povedal, že pak stability je hlúposť. Potom sme to zmenili. E, zmenili sme to a zrazu sa už nič nedržuje a vidíme, k čomu to vedie. Európska únia e, bude musieť konať fiskálne konzervatívne dlhé roky. A to potrebujeme. Potrebujeme aj inovácie, slobodné trhy a potrebujeme viac podnikania, vážený pán hm, Schulz. E, pokiaľ ide o zdaňovanie. Potrebujeme mm, zastupca španského predsedníctva? Nie, práve naopak, to bude, to bude práve to, čo nepotrebujeme. Práve viacej stagnácie bude kvôli tomu, e, viacej úpadku. Ja chápem, že ľudia e, sa hnevajú, ľudia, ktorí majú úspory, ktorí majú dôchodky. Ja rozumiem tomu, čo maj, aké problémy majú daňoví poplatníci v Nemecku, pretože oni to budú musieť zaplatiť Eh, ale nemôžu to predsa byť vždy oni, ktorí eh, platia. A divné je, že pán Ferhofštát hovorí pani Merkel, to ešte on vôbec je, že pani Merkel nemá hovoriť o eure. A fakt, pán Ferhofstadt bol tiež premiérom eh, Belgická a svoju vlastnú krajinu priviedol vieme kam. Dobre, to by stačilo. Ďalej pán L. Jarik. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy nemôžete upokojiť finančné trhy bez toho, že by, by tu bol absolútne slobodný pohyb kapitálu. Ale to môže byť aj, že je to nie celkom voľný pohyb alebo voľný, e, voľný pohyb kapitálu. A tieto trhy nebudú vždy pokojné. Teraz ste tu mali medzinárodný menový e, fond a prečo ste ho e, nekonzultovali? Chcete postupovať násilne tak, že aj komisiu prinútite k tomu, aby kontrolovala národné rozpočty. Vždy hovoríte o schodkoch a o zadlžení, ale prečo nehovoríte o tom, že môžeme využívať určité príjmy? Keď sú tu deficity, tak je to preto, lebo bolo znížené zdanenie kapitálu a boli vytvorené podmienky na to, aby to bohatstvo, ktoré bolo vytvorené, bolo rozdelené nerovnomerne a stále nerovnomernejšie. Aj Európska centrálna banka by bola čo mala robiť. Kolega Mario Borges. L'euro così come lo abbiamo oggi. Keď chceme euro ponechať tak, ako ho máme teraz, Nesúhlasím s tým, že sa hovorí, že áno, keď e, teraz e, vložíme do toho 750 miliard eur, tak potom to e, bude dostatočné na to, aby sme hospodárske a sociálne zabezpečili budúcnosť pre 500 miliónov Európanov. Nesúhlasím ani s tým, keď sa automaticky hovorí, že len takto euro zachránime. E, samozrejme, že by sme euro mali e, držať čo najnižšie s nízkymi úrokmi, aby sme umožnili investície a nemali by sme umožňovať zvyšovanie výnosov z kapitálov. Komisia chce dozorovať rozpočty národných parlamentov. To ukrajuje zo suverenity a s tým ja nesúhlasím. Aj pokiaľ ide o finančnú stratégiu, hospodárskú a finančnú stratégiu, e, tá stránca z týchto um, e, povinností. E, pán Martin, ja nechcem hovoriť o tomto postoji rády. Vy mm, teraz navrhujete hospodársky protektorát, ale na, nariekate nad krízou, ale vy ste za to zodpovední. Vy ste nepovolili tieto eh, opatrenia, ktoré by boli potrebné. Napríklad Eurostat. A ja často eh, kritizujem týchto úradníkov, a títo úradníci hovorili o týchto problémoch, ktoré sú v Španielsku a v Grécku, ale uh, Eurostat nemal možnosť e, toto riešiť. Práve vy ste to blokovali. No, Španielsko dal a jeho ľudia, a jeho ľudia, Rakúšania, Francúzi, pretože ste nechceli, aby sme sa my vám pozreli na účty, pretože je tam veľa skrytého. Aj, e, e, aj Karl-Heinz Grasser, bývalý rakúsky minister financí, teraz pobehuje v televízii a vystupuje v talk show, ale ne, ne čeli svojej zodpovednosti. Vy neurobíte to, čo urobili Američania, ktorí zvyšovali národný e, vlastný kapitál bank, aby e, odburávali rizika. To, čo my potrebujeme, to je demokratická legitimita s dvojkomorovým systémom, aby sa rada nemohla navonok e, robiť veľmi demokratická, ale vo vnútri túto demokraciu nedodržiava. Pán Otmar Karas, vážený pán predseda, vážené dámy a páni, tá kríza nám poukazuje na naše hranice, na hranice naše vlastné slabé stránky, dvojitá morálka, deficity, chyby a nedostatok serióznosti. Po druhé, poukazuje na to, že sme si neurobili svoje domáce úlohy a ten, kto si ich neurobi, ten škodí sám sebe a ohrozuje spoločenstvo. To platí tak pre členské štáty, ako aj komisiu a pre nás. Po tretie, keď sa Európska únia nebude riadiť svojimi cieľami, keď sa nedohodne, tak komisia potom eh, nemôže byť závislá od eh, komisia musí byť závislá od súhlasu členských štátov. Eh, po štvrté, rada Pomyslite na túto blokádu Eurostatu. Eurostat musí mať možnosť v členských štátoch preskúmať, čo sa tam deje a musia mať možnosť hovoriť s tým, s kým považujú za potrebné. Dve, dve minúty, veď mám dve minúty. Nie, iba minúta to je. Jedna minúta. Dve minúty. A pardon, ja som, pardon, ospravedlňujem sa, myslel som, že jedna minúta, nech sa páči. Po piate, e, vy hovoríte o hedgingových fondoch, ale ešte sme to neschválili a ja by som navrhoval, aby sa rada s parlamentom veľmi rýchlo dohodli, aby sme to mohli odhlasovať ešte pred e, letom. E, daň z medzinárodných transakcií e, nie len požadovať, my ju musíme implementovať, my musíme jasne stanoviť, aký je návrh na túto daň. Rada. My sa tu zavezujeme k tomu, že preskúmame všetky tieto národné zákony, či sú súlade s EÚ. My hovoríme o dopadoch na reálne hospodárstvo a potrebujeme viacej Európy a menej intergovernmentalizmu. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďakujem pekne, pán kolega. Kolega Udo Bulman. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán Garído, predstaviteľ rady. Mám konkrétnu otázku. Aby sme sa z tejto nemohúcnosti, z tejto hmly vyhrábali, kde my nevieme, ako táto kríza e, vznikla a ako sa teraz dostať von. E, kolega Šulc hovoril o týchto kritických špekuláciách a produktoch, o týchto prázdnych predajoch a o tom, čo E, primel, čo dostalo Grécko na okraj tejto katastrofy. Prečo, pán Garido, a vy ste sa v poslednom čase veľmi často stretávali v Ekofine, prečo nebolo možné urobiť e, akciu v členských štátoch tak, aby sa to zakázalo. My sme si v posledných týždňoch a mesiacoch kládli otázky, ako to vyriešiť. A vy ste potrebovali mesiace a až minulú noc sa to zakázalo. Prečo musí detsko najprv padnúť do studne, aby sme ho zachránili, aby sme teraz chránili, aby sme, až teraz sme vydali legislatívne opatrenie, ako chrániť obyvateľstvo. Súvisí to s tým, že keď hovoríte, že toto je táto pomalosť, táto, táto chorá, mm, eh, nervujúca pomalosť. Ja mám niekoľko návrhov. My sme navrhovali, aby sa regulovali dozorné grémia. My sme uh, navrhovali reguláciu hedgingových fondov a my sme chceli takéto opatrenia zaviesť aj na európskej úrovni a považovali by sme za potrebné, aby ste toto, čo hovoríte, rozhodli aj o derivátoch. A teraz by sme vás veľmi snažne prosili, aby ste konečne odpovedali na tieto otázky a mm, ráda toto musí schváliť, aby sme mohli konať v Európe, aby sme nemuseli čakať na túto pomalú akciu, na toto pomalé konanie, aby sme sa dostali dopredu. Prosím, buďte rade napomož, napomocní, aby sme sa pohli dopredu, aby toto bolo rýchlejšie. Toto je to rozhodujúce. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste aj dodržali čas. Pani Mariel Desarnaj má slovo, minúta 30. Ďakujem, určite bez pochyby. Je to najvážnejšia kríza, ktorú teraz zažívame v Európe a preto je mm, to veľmi naliehavé a musíme prijať rozhodnutie a nečakať na október. Záchranný plán, to bolo prvé rozhodnutie, ktoré bolo um, síce prijaté neskoro, ale lepšie neskôr ako nikdy a je treba ho teraz doplniť a vytvoriť ozajstný Európsky menový fond. Netreba zaviesť európsky e, trh s e, dlhopismi a vytvoriť aj Európsku ratingovú agentúru. Pretože všetci dobre vieme, že jednotná mena nemôže fungovať bez toho, aby tu existovala daňová, ekonomická, rozpočtová konvergencia a aby Európa nemala len um, taký pocit či ilúziu, že sa e, riadi sama a vlastne by to riadili špekulanti a finančné trhy. Je preto treba zaviesť e, ekonomické riadenie a riadenie Európskej únie, pretože to tu chýbalo. A je treba si stanoviť dva ciele. Áno, je treba znižiť zadlženosť, ale je treba to urobiť realisticky a dôveryhodne. A zároveň je treba mať e, istý e, manevrovací priestor a vytvoriť potrebné reformy, aby sme sa pripravili do budúcnosti a je treba urobiť e, obe veci zároveň. A prečo je tak veľmi potrebné zaviesť synergiu medzi členskými krajinami, štátmi a rozpočtami. A komisia to aj povedala, že prečo je zásadne dôležité zreformovať daňové systémy, aby sme viac napomáhali rozvoju a rastu, aby sme ich zharmonizovali.

Pán Ren, e, vy, ako viete, existujú tu dva spôsoby, ako znižiť schodky. Teda buď znižiť výdavky, alebo zvýšiť príjmy. E, znižiť výdavky môžu robiť všetky členské štáty zároveň, no e, je treba, aby sme sa skoordinovali a zvyšovanie daní a zdaňovanie podnikov a kapitálu a príjmov a bank, na no, to je tiež nutná koordinácia štátov v Európe. A vo vašom oznámení z minulého týždňa tam vôbec o tom nehovoríte. Ja sa teda pýtam, a v podstate s tým aj súhlasia kolegovia v parlamente v celom politickom spekte. Pýtam sa, či v budúcich týždňoch predložíte nejaký plán daňovej koordinácie, aby členské štáty mali istý manevrovací priestor a zvyšovali dane. To však nemôžu robiť e, samostatne. A to je práve pridaná hodnota Európy. Pán Feročná povedal, že vy máte právo iniciovať návrhy, ale no myslím, že dnes to nie je vaše právo, ale povinnosť. Ďakujem vám za vystúpenie. Teraz pán Peter van Dalen, jedna minúta. Voorzitter, gevreesd moet worden dat het Griekse steunpakket niet zal werken. Mm, pán predseda, obávam sa, že mm, balíček e, podpory Grécku nebude fungovať majú schodok rozpočtu 41% mm, musia e, to znižiť e, na 3% e, a to nie je možné a kvôli týmto mm, obozretným opatreniam zdá sa, že sa dostanú do ekonomickej špirály poklesu a bude sa znižovať spotreba a keď budú mať štátne dlhy a budú ich musieť splácať, myslím, že musíme byť na poplach a keď oni potom povedia, že nemôžeme to splácať a potom budeme musieť sa zmieriť s tým, že to nemôže splácať a oni potom povedia, no nemohli sme nič iné urobiť. Krajiny eurozóny musia dostať rozpočet pod kontrolu a musia e, zverejňovať e, pravdivé čísla a musia plniť rast paktu, pakt rastu a stability a nezvyšovať e, dlhy, e, pretože ináč musia vystúpiť z eurozóny. Ďakujem teraz Nikolaus Kontis. Ďakujem, pán predseda. Zajtra v Grécku e, bude najväčší generálny štrajk za posledné 10 ročie. Grécky zamestnanci sú proti opatreniam, ktoré prijala grécka vláda. A to sú teda zamestnanci, ktorí nepracujú menej ani nedostanú lepšie zaplatené ako ostatní. Ehm, pozrite sa na fakty, pán eh, Renan, eh, nie je pravda, keď hovoríte, že eh, tento mechanizmus za ehm, trajaké financovanie má trajaké stránky a solidarita, to je vlastne európsky trest a MMF je tu ten zlý. 6 mesiacov sme navrhovali, aby článok 122 z Lisabonu bol nasadený a 6 mesiacov sme vyžadovali, aby ECB zmenila svoju politiku a 6 e, mesiacov e, ich, e, od nich požadujeme, aby tieto nepripustné ratingové agentúry z Ameriky kontrolovali a oni, vy ste to neurobili, oni to neurobili a špekulanti vyhrali a teraz je MMF v eurozóne a teraz vyžadujú tvrdé úsporné programy a toto je mechanizmus, ktorý tu v Európskom parlamente musí byť schválený podľa článku 218 Lisabonu a toto musí byť naozaj solidarita. Ďakujem. Tak. Teraz pán Sen, jednu minútu. Colleagues, we can... Ďakujem pekne. Všetci si ešte pamätáme, ako tu e, vystupoval tak veľmi pompezne pán Zapatero e, pred pár mesiacmi, ale teraz v Španielsku už máme 11% deficit voči e, HDP a európska byrokracia sa vždy pozera, koho by mohla za to Eh, eh, obviniť, ale je to práve táto byrokracia, ktorá za tú krizu zodpovedná, pretože pritiahla do eurozóny krajiny napriek tomu, že vedela, že ich eh, hospodárstva nie sú dostatočne silné. Alebo zamestnávame tisíc ľudí v Eurostate na to, aby zbierali údaje. Možno, že hedge, fund využili, hedge fundy využili situáciu, ale krízu určite nespôsobili. EU teraz si vyžaduje znižovanie nákladov, ale je realistické očakávať, že E, náklady verejného sektoru e, v Grécku sa bude znižovať, pokiaľ 20% obyvateľov zamestnáva štát a 50% e, malých podnikov majú ako jediného zákazníka štát. Teraz bol istý úsporný alebo záchranný balíček navrhnutý, ale pravda je taká, že väčšina členských štátov, ktoré, ktoré majú ho zaplatiť, na to vôbec nemajú peniaze, ako napríklad Spojené kráľovstvo. Ďalej pán poslanec Melcer, dve minúty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 Ďakujem, pán predseda. Mm, príliš rýchla centralizácia a europeizácia, mm, prípadne aj e, zavedenie európskej meny, mm, spolu spôsobili terajšie problémy. Európska mena, e, ktorá e, jednoducho dlhodobo nemôže byť dosť tvrdá, pretože má v sebe rôznorodé aj slabé hospodárstva pod jednou strechou. A teraz, keď máme spoločnú menu, hovorí sa, že potrebujeme aj spoločnú centrálne riadenú hospodárskú politiku, niečo ako európsku e, hospodárskú vládu a slabé e, e, hospodárstva. Je pravda, že keď chcú ostať v menovej únii, musia byť predmetom silnej prísnej kontroly. A centralizáciu, ako napríklad bruselská rozpočtová zvrchovanosť nad všetkými štátmi by bol obrovský a nepripustný zásah do zvrchovanosti štátov. A e, kríza e, nesmie e, preto byť zamienkou pre ďalšie požiadavky na centralizáciu EÚ. My ktoré mm, nepoznáme mm, pred časmi vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. A mm, možno, že budeme, budeme musieť nájsť úplne inú konstrukciu pre európsku menovú politiku. E, napríklad e, Európsky zväz e, tvrdej meny v jadre Európy a tí, ktorí tie kritéria konvergencia nesplňa, by sa sami vylúčili z tejto menovej zóny. Úsporné programy sú nutné a to vieme a jedna vec je jasná, že keď členské štáty musia sporiť a keď e, občania musia sporiť, tak potom musia aj sama Európska únia e, sporiť napríklad tým, že e, Jungle agentúr podrobí revierke vzájomných prekrybajúcich sa kompetencií a pôsobností a v čase všeobecného šetrenia musíme zabraniť zvyšovanie nášho rozpočtu pre personál, ako je to navrhované v našom sekretariáte. To asi není dobrý signál. Ďakujem. Teraz e, poslanec Langen. E, Ďakujem pekne, pán predseda. E, v ten deň, 9. mája, keď sme oslavovali výročie Šumana, Rada a komisia pochovala monetovú metódu. My sme zvolili takúto článok 122. E, komisia si to všetko nechala páčiť, všetko to zničili a pripájam sa kritike pána Ferhovšteta. To nie je kríza eura, to je kríza vlád. A keď tu vidím predsedu rady zo Španielska. Čo Španielsko dochádzalo, dokázalo, čo prinieslo? Ani impuls, ani nápad. My tu máme najväčší problém v Európe a vy robíte úžasné samity v Madride. Dobre, ja vám to doprajem, ale nic sme nevyriešili. Komisia e, si nechala skákať po hlave zo strany rady a po ťažkom pôrode porodila len oznámenie. Kolegovi Bulmanovi dávam zapravdu, kde sú konkrétne návrhy. Zase budeme mať len zákrat pre diskusiu na nasledujúce 2-3 roky, ale to nestačí. My potrebujeme, aby komisia mala odvahu vstúpiť do toho, aby túto metódu monetovú mm, realizovala, aby sme mali spoločné naozajstné návrhy. Každý vie, že táto spolupráca členských štátov, pokiaľ ide o hospodárskú menovú úniu je nutná a malo sa to udiať už tak dávno, pretože toto je príčinou tejto krízy. A my, to, my teraz odputávame od tejto krízy a to je zavádzajúce. Nemyslím si, že vedúca úloha strany pána Šulca je vhodná, ale predsa len má pravdu v jednej veci my ľutujeme, že grécky kolegovia z našej politickej skupiny nepodporili tieto sankcie v gréckom parlamente. Podľa mňa je to nezodpovedné, ale máme právo poukázať na to, že všetky krízové štáty v Európe, všetci tí, ktorí blokovali Veľká Británia, Maďarsko, všetko to je, všetky tieto štáty sú riadené socialistickou vládou. κύριος Λόπες eh, Aguilar, για δύο λεπτά. Ďalej pán poslanec López Aguilar. Gracias. Ďakujem. Už sme e, začali v tomto volebnom období pred rokom a vždy hovoríme o kríze na každej plenárke. A fakt je, že nič ani dôležitejšie eh, na svete momentálne neexistuje pre nás ako táto kríza, ktorá ničí toľko pracovných eh, príležitostí, toľko zamestnaní. Ale e, poviem vám jednu vec, keď si otázku e, e, kladieme nesprávne, tak nikdy na ňu dobre nezodpovieme. E, nejde o krízu eura v Grécku. Sú tu viaceré asymetrie. Jednak medzi e, reálnym hospodárstvom a finančným, ďalej je tu asymetria medzi e, menovou úniou a nedostatkom fiskálnej, rozpočtovej a politicky ekonomickej únie, ktorá by bola prepojená s menovou úniou. A tretia asymetria je sila tej krízy, a namiesto tom, na, napriek tomu veľmi pomalé prijímanie opatrení tu v EU a práve preto my iba dobiehame to, čo sa okolo nás deje a všetci nezamestnaní ľudia sa nás pozerajú a my nestíhame e, prijímať tie kroky v porovnaní s inými krajinami, krajinami ktoré e, rýchlejšie konajú. Mali sme tu oznámenie e, komisie, boli tu mimoriadne samity, e, minulý víkend, či predminulý už teraz, stratégia 2020, takisto sú to teda mimoriadne kroky, ale nie sú zadarmo. Spolu s nimi e, sú, prosím, vyžadujú si obmedzenia zo strany štátov, ktoré nie sú schopné svoje náklady zoškrtať a tým pádom môže to ovplyvniť aj ich hospodársky rast. Včera sme tu v parlamente hovorili o Európskom dohovore o ľudských právach a hovorili sme o akčnom pláne štokholmského e, programu. Ja chcem pripomenúť, že Európa to nie je iba vnútorný trh ani menová únia. To, e, to, to, o to nejde. V prvom rade ide o našich občanov. Preto chcem v prvom rade opäť pripomenúť, že milióny týchto európskych občanov vyjadruje e, svoju nesúhlas s touto Európou, ktorú my im e, ponúkame. Skôr sú to e, hrozby E, členským štátom, ktoré nesplňajú svoje povinnosti. Tomuto sa venujeme oveľa viac ako boju napríklad proti chudobe a tak ďalej. A takto, keď budeme pokračovať, túto krizu nikdy nevyriešime. Ďakujem. No teraz pán Gula na 1,5 minúty. et à la présidence espagnole, je voudrais dire merci pour tout ce qui a été fait ces derniers temps. Ďakujem pekne, ja by som chcela poďakovať E, ľuďom aj z komisie aj z rady za to všetko, čo urobili, aj keď možno e, to prišlo trochu neskoro, ale krízové riešenie nikdy nie je jednoduché. Za posledné dva týždne ste toho urobili oveľa veci ako za niekoľko rokov predtým a chcem vás poprosiť, aby ste v tom pokračovali. Španielskému predsedníctvu chcem povedať, že v júni budete vy zodpovední za prijatie stratégie 2020. Prosím, nepodpíšte svoje meno pod niečo, čo e, iba predstiera efektívnosť. Lisabonská stratégia nezafungovala. Potrebujeme iné kroky, iné opatrenia, ako povedal pán Ferhovšet. Potrebujeme aj finančný dohľad. Teraz um, tu niekto povedal, že, finančný, že Európsky parlament ide, zachádza príliš ďaleko. Ja som spravodajkyňou pre predpis o finančných uh, riskoch a zistila som, že opäť systemické rizika e, cez víkend sa zvýšili, Vaše prostredníctvo sa tento balíček odpovednom. Buďte, buďte prosím ambiciozni my vás podporujeme a nepočúvajte tých v rade, ktorí hovoria proti tejto regulácii. Pokiaľ ide pána Rena, podporujem vašu odvahu, teší ma, že komisia navrhuje eh, národným parlamentom, aby bližšie spolupracovali eh, s tou európskou úrovňou, ale treba byť veľmi opatrný, pretože eh, môže sa ľahko stať, že kritici Európy a populisti to zneužijú. Čiže my vás podporujeme, ale buďme prosím inkluzívni tými európskymi parlamentami, aby to zase nevyzeralo tak, že v úvodovkách Brusel im nakazuje, čo majú robiť. Viem, že to sú národné parlamenty, ktoré, aspoň sa tak hovorí, sú záruky e, demokracie, ale v skutočnosti oni nás do tejto krízy pritiahli, pretože celé roky schvalovali deficitné rozpočty. Ďalej, pán poslanec, pani poslankyňa Swinburne. Ďakujem pekne. E, túto situáciu pripravili naše vlády, však predsa existovali aj nejaké pravidla a pokiaľ by tieto pravidla boli aj splnené, napríklad masterské kritéria alebo um, fond rastu stability, e, teda pakt rastu stability, tak by sme sa do tejto situácie vôbec nedostali predsa. E, čiže je tu istá paralela medzi e, schopnosťami správy medzi um, našimi vládami a medzi jednotlivými bankérmi. Každý týždeň Eh, hovoríme na výbore ekon práve o týchto eh, veciach, o tom nezodpovednom nakladaní s peniazmi, eh, ale sú to nielen banky, ale aj naše vlády, ktoré sa takýmto nezodpovedným spôsobom správajú. Máme tu teraz všelijaké prostriedky alebo nástroje pre špeciálne účely a všeličo ďalšie, ale stále nekonáme zodpovedným spôsobom. Ja som, alebo my sme v Británii šokovaní, aký je veľký rozdiel medzi e, deficitom, ktorý lebistická vláda uvádzala a medzi skutočným deficitom. Dúfam, že aj e, v Európskej únii inde e, sa podarí zistiť, aká je pravda o verejných, finanč- o verejných financiách a konať v tom zmysle. Ďalej, De Jong, minúta. Vážený pán predseda, koordinovaná európska politika na boj proti kríze to potrebujeme. Ale Európa by sa nemala nechať donútiť e, k krokom e, zo strany veľkých finančných inštitúcií. E, vlády pomáhali v núdzových situáciách bez toho, že by tí dotknutí zaplatili aspoň časť tejto faktúry. Oni využili túto pomoc napríklad aj v Holandsku a to viedlo k zvýšeniu úrokov. Tento fond nakúpil 1 miliardu gréckých štátnych dlhopisov, len aby zvýšili úroky. No a teraz musíme riešiť penzíne fondy. Tak ďaleko to zašlo. E, stratégia 2020, tá musí začať tam, kde sa to celé udialo. Musíme mm, z časti riešiť túto krízu v Grécku a potom musíme mať aj e, tieto dane. Ďakujem. Pán Salafrakos, jedna minúta. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem v plnom rozsahu teoreticky návrhy pána Rena. Myslím si, že je to naozaj veľmi dôležité pre Európu. Teda je skutočne človekom, ktorý si zaslúži respekt, rešpekt, ale chcel by som povedať nasledovné. Vysoká horúčka je taká istá nebezpečná ako podchladenie. A v hospodárstve to platí takisto. Keď teraz pomyslíme na Maastricht, to sme aplikovali dlho a celé hospodárstva sa toho držalo. A teraz sa nesmieme nechať viesť e, tým, že budeme pokračovať v recesii. Bohatí budú stále bohatší a chudobní budú stále chudobnejší. A preto by som chcel upozorniť na to, že celosvetový nepokoj vyplýva z toho, že veľké majetky sú aktívne na celom svete. A my sa teraz snažíme toto riešiť na Európskej únii, chceme tento rast znova podporiť a takto musíme postupovať proti kríze. Ďakujem pekne, pán Maro, dve minúty. Ďakujem, pán predseda Giferhostat eh, odsúdil to, že naša e, nacionalistická, marxistická retorika žiadnu krízu nevrieši, A ja mm, sa pokúsim hovoriť ako Európan. Pred pár týždňami tu mnohí z nás hovorili o solidarite s Gréckom. A na čo je taká Európa, keby sme nepodporili členské štáty a ich potreby a na čo je euro a eurozóna, keby to nemalo viesť ku kultúre stability a zodpovednosti? Čo sa vlastne stane, pokiaľ mm, táto solidarita sa stane synonymom Európskej únie, ktorá bude porušovať zmluvy a ktorá vlastne povedie k tomu, že niektorí sa nebudú správať zodpovedne voči budúcnosti občanov. Európska retorika, pokiaľ to naozaj tak myslíme, znamená, že Európska komisia by sa mala správať autoritatívne a nezávislo a nemala by e, nahrávať tým vládam, ktoré podvádzajú v účtovníctve a mala by to byť európska retorika, ktorá by mala odsúdiť tie chyby, ktorých sme sa dopustili pri budovaní eura. Keby sme mali teda odsúdiť tie zlé dôchodkové systémy a plány, No táto kríza nevznikla preto, že máme príliš veľa Európy. Nie. Práve naopak, pretože jej máme málo, pretože je nedostatočná. Je to Európa, ktorá by mala vehementne apelovať na štáty, aby sa správali zodpovedne a stabilne, aby sa správali zodpovedne voči budúcim generáciám. A to nie je žiadna retorika, za predpokladu, že sa všetky tieto opatrenia budú realizovať a že budeme mať e, ozajstnú politickú stratégiu, ktorá bude predvídať udalosti a ktorá nebude e, až potom v závese nasledovať a niečo riešiť. Ďakujem, pán na e, Dve minúty. Európa degli stati. Európa národov, to nie je Európa štátov, pán predseda. Kríza, ktorú zažívame, je kríza európskej politiky ktorá e, nie je schopná riadiť trhy a ktorá nie je schopná posilňovať e, politické inštitúcie a ktorá nie je schopná opustiť tú medzivládnu e, logiku a naozaj zaviesť európsku vládu. A to nie je retorika. Pred dvoma dňami v Berlíne európska kancelárka Merkelová byla na poplach a povedala, že Európa je ohrozená a byť na poplach bez toho, aby niekto však povedal, že je potrebné prijať e, presvedčivé silné opatrenia, ktoré ukludňa trhy a investorov, to môže práve naopak oslabiť jednotnú menu. A môže to oslabiť celú Európu. A predstavme si, aká bude reakcia trhov práve teraz, v týchto chvíľach, pred pár minutami, keď toto niekto zahlásil, euro zase bude padať. A pán predseda, my potom nakoniec ešte mm, budeme chudobnejší a bude ešte väčšia neistota. Len európske riadenie nám pomôže e, chrániť spoločnú menu a zabezpečiť rast a sociálnu inklúziu a zamestnanosť. Musíme opustiť ten starý prístup ku koordinácii národných politik. Musíme mať silné nástroje pre rozhodovanie. Musíme mať e, novú silnú európsku governance a riadenie, ktoré znamená, že budeme schopní zasahovať a že budeme mať e, e, vhodné finančné nástroje a že budeme schopní riešiť naliehavé situácie ten plán 700 miliard bol síce veľký, ale nestačí to. Dnes potrebujeme mať e, silnú politickú iniciatívu, ktorá zaistí aj väčšiu mobilitu zdrojov na trhu. Menové politiky e, sú e, neadekvátne a nezaistia konkurencieschopnosť a produktivitu. To nie. My by sme sa nemali bať investovať do projektu všeobecného európskeho záujmu. Životné prostredie, infraštruktúra a tak ďalej. A do ľudského kapitálu Pán predseda, náš kapitál má veľkú zodpovednosť. Musí autonómne posilňovať e, schopnosť e, členských štátov opustiť e, tú medzivládnu politiku a uberať sa smerom európskeho ducha. Teraz pán Klint. Vážené dámy a páni, Európske vlády e, vládnu síce, ale reagujú ex post a nereagujú ex ante. Toto je škandál, že komisia a vlády reagujú až vtedy, keď sa ukážu slabiny trhu. Keď euro bolo zavádzané, vedeli sme, že nemáme jednoliatu E, európsku fiskálnu a finančnú politiku. A teraz sa snažíme nájsť nejakú náhradu za to. E, my sme to všetko si vtedy zjednodušili a teraz potrebujeme jednotné regulačné e, prostriedky keď teraz už neprišlo k platbám, musíme to všetko vyriešiť. To potrebujeme. Musíme odbúrať interné napätia v eurozóne, ktoré viedli naozaj k takejto skúške. Pretože tu máme rozdiel v hospodárskej súťaži a schopnosti. My musíme rozpočty jednotných členských štátov skontrolovať a zistiť, či sú vhodné pre eurozónu. My vieme, že to je výhra rada Národného parlamentu rozpočet, ale potom to nesleduje spoločnú európsku politiku. Tu nejde teraz o to, či viac alebo menej Európy. Toto je naša posledná šanca. Keď Rada, Komisia, Parlament nebudú konať, tak to povedie k tomu, že budeme mať pred sebou len hrbu črepín. Ďakujem. Kyrius eh, Vogenčovský, ja jedna lepto. minúta. Pán Vočechovci. Kázam sa s pánom Mauro, že... Ďakujem pekne. Ja súhlasím s pánom Maurom, že Európy pri boji s krízami je málo. Riešili sme budovanie inštitúcií, ale zabudli sme už na spoluprácu pri boji proti krízam. To si vyžaduje solidaritu a spoluprácu. Teraz, keď diskutujeme, e, v Polsku sú veľké záplavy, to sa týka veľa ľudí a ľudia očakávajú, že im s tým Európska únia pomôže. A tej e, pomoci sa ako si im nedostáva. Európska únia je silná, e, pardon, slabá, pretože rozpočet je nedostatočný a nie sú fondy k dispozícii pre konkrétne opatrenia. Viem, že finančné opatrenia by mali nasledovať vždy po našich politických plánoch. Dúfam, že rozpočet ďalej nebude e, znižovať, pretože budeme potom ešte slabšie ako doteraz. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Odi, dve minúty. Merci, monsieur le président. Voici arrivé le moment... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, teraz prišla chvíľa pravdy. Teraz musíme prevziať zodpovednosť a musíme vidieť do budúcnosti. Uh, Musíme teraz požadovať celosvetové riadenia, aký vplyv tu bude mať Európa. Musíme byť schopní e, zriadiť aj naše vlastné európske riadenie. Po 50 rokoch budovania Európy e, riskujeme, že to všetko zlyha. Potrebujeme spolu s občanmi ručenie a nemôžeme túto politiku robiť bez voličov. Musíme toto všetko udržať, ale potrebujeme rešpekt, musíme veriť v seba sami, musíme držať spolu a doteraz sme boli príliš hrdí na to, aby sme videli svoje vlastné chyby. A teraz vidíme, že štáty sú skorumpované, solidarita je naozaj na hrane a teraz vidíme, že toto musíme preskúmať. Vieme vždy, že sa to meria podľa najslabšieho článku reťazca a my musíme ukázať silu, my musíme prispieť tejto záchrane a teraz ide o implementáciu. Tieto pravidla nie sú zlé ale komisia eh, doteraz dostatočne neuplatňovala tieto pravidlá. My potrebujeme viacej Európy, transparentnejšiu Európu, ktorá prevezme zodpovednosť musíme rešpektovať a obnoviť pakt rastu a stability, ale predovšetkým ide o to, aby sme toto požadovali eh, od občanov a toto, je invest, toto, požaduje, toto vyžaduje investície. Keď nebudeme investovať, tak potom nemôžeme toto očakávať od súkromného hospodárstva. Myslím si, že v nasledujúcich desiatich rokoch keď budeme mať túto stratégiu EU 2020, musíme zainvestovať 1 milión eur, aby sme Európu urobili konkurencieschopnejšou. Potrebujeme vysokorýchlostné vláky, potrebujeme zdravotníctvo, vzdelanie, musíme sanovať rozpočty a na to potrebujeme aj tieto peniaze a investície. Áno, ďakujem pekne pani Ferrera, jedna minúta. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, keď e, menová a ekonomická únia dosiahla 10-ročné výročie, e, euro bolo najväčším úspechom únie a teraz máme ťažkosti s potvrdením tej, tohto úspechu Vidíme, že naša ekonomická a menová únia nebola dokončená. Boli prijaté isté opatrenia v naliehavej situácii, ale nezabúdajme na nátlak na priame záujmy členských štátov, bolestivý charakter bole, e, opatrení, pomalosť, to všetko poškodilo obraz eura a Európskej únie pred občanmi i pred svetom. A teraz eh, z oči voči týmto faktom Európska únia a euro sú procesom integrácie, nie sú spôsobom spolupráce medzi krajinami, ale bohužiaľ je to nedokončený eh, proces a teraz je tu veľké riziko, že tento úspech zanikne. Máme tu niekoľko dôležitých úloh. Poprvé, konsolidovať nástroje, ktoré boli vytvorené v naliehavej situácii, založiť Európsky menový fond, eurobony, e, vytvoriť architektúru európskeho dohľadu a regulácie a treba pokročiť e, v europeizácii riešenia kríz. E, treba si uvedomiť, že keď je ekonómia slabá, mena nemôže byť silná a preto je nevyhnutné, aby sme euro posilnili, aby sme Európu posilnili tak vzhľadom na demografickú e, skladbu, ako aj na ostatné aspekty. Preto je dôležité, aby sme hľadali konkretizačné spôsoby našich e, politík. Pán komisár, takisto fiškálna konsolidácia je dôležitá a nemôžeme pripustiť narastajúce rozdiely medzi členskými štátmi EÚ. Politika konvergencie musí byť revidovaná. Ďakujem. Pán Piotrovský, na jednu minútu, nech sa páči. Už po tretí krát sa zaoberáme v Európskom parlamente s desaťročným plánom Európa 2020 Mnohí poslanci mali negatívny postoj k tomuto plánu, pretože im to asociovalo starý politický systém. A nie len preto, ale tiež preto, že Lisabonská stratégia predstavovala fiasko. Pri ostatnej rozprave som poukázal na to, že obsah tohto dokumentu neladí s tým, čo sa teraz deje v Európskej únii v súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou. Opatrenia, ktoré prijala Európska komisia, by mali pomôcť vyriešiť situáciu. Miliardy eur sa majú vynaložiť na pomoc. Platiť má predovšetkým západná Európa, ale nemá to ísť na úkor nových členských štátov. Predsa nemôžu sa krátiť peniaze pre Polsko konkrétne. My sme zobrali hospodárske ukazovatele veľmi vážne. Pán Major Orecha na dve minúty. Áno, pán predseda, myslím si, že toto je najhoršia kríza, aká môže byť. Ale myslím si, že nie je až tá najhoršia, pretože e, keď, to, keď e, budíme dojem, že nedokážeme e, vyvodiť dôležité politické lekcie, to je veľký neúspech. My sme žili nad naše možnosti, najmä niektoré krajiny. Vzdialili sme sa od reálnej ekonomiky, a e, skôr sme sa priblížili akejsi fiktívnej ekonomike, naše verejné účty a zároveň aj naše rodinné a súkromné účty e, to odrážali. Nedokázali sme pochopiť, že e, rásť neznamená tučnieť. Potrebujeme vyvíjať úsilie a dbať o proporcie, aby sme nezačali priberať z toho blahobytu, ktorý tu máme k našej disku, e, dispozícii. Fotografia situácie v posledných e, mesiacoch bola odlišná, aká je dnes a o niekoľko mesiacov určite sa opäť zmení. Táto finančná ekonomická e, kríza má samozrejme svoju sociálnu dimenziu, prináša sociálne konflikty a preto my by sme sa mali venovať tomu, aby sme si uvedomili, že našou hlavnou krízou je kríza dôvery, nielen kríza eura. Musíme analyzovať všetky politické aspekty e, situácie posledných mesiacov. Musíme posilniť dôveru, musíme si položiť otázku, čo máme zmeniť, aké postoje zmeniť, politické, inštitucionálne a osobné, ktoré by sme mali zmeniť a rozvíjať. A ja vyzývam, aby Európsky parlament položil aj iným inštitúciám túto otázku. Aký je váš prínos na zmenu e, politickej a inštitucionál, politického a inštitucionálneho postoja? Ja som často počul, že príčinou krízy je byrokracia, agentúry, vlády a tak ďalej, ale sú isté veci, ktoré musíme zmeniť. Poprvé, Európa si vyžaduje minimálnu mieru kohézie a parlament sa nemôže e, jednoducho vzdať debaty o budúcnosti európskej integrácie a potom sa musíme objať a povedať si pravdu o tom, čo sa v súčasnosti deje. Ďakujem. Pani Podimata, minútu a pol. Πραγματικά 10 δευτερόλεπτα θα ήθελα να, σας παρακαλέσω επί του διαδικαστικού και για λόγους αποκατάστασης της αλήθειας. Είπε πριν ο αγαπητός συνάδελφος... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela pánovi Langenovi, ktorý práve nie je v sále, povedať, že nie je priateľné, keď hovorí, že my v gréckom parlamente sme hlasovali proti programu stability. Chcem pánovi Langenovi vyčítať jeho stanovisko na ďalšom kongrese EPP. Vo všeobecnosti u nás konzervatívna vláda podporila stabilitu. Samozrejme, sú aj slabé miesta v rámci finančného dohľadu na európskej úrovni, ale aj na svetovej úrovni. Existujú obrovské nekontrolované moci vo svetovom finančnom systéme. A v prvom rade tu ide o otázku demokracie, o to, či Európa chce dodržiavať svoje hodnoty, Ide aj o to, aby sme vytvorili podporný mechanizmus pre stabilitu eurozóny, ale to všetko nestačí na to, aby sme zvládli krízu. Musíme sa držať e, našich sľubov na národnej aj európskej úrovni. Inak ohrozujeme našu spoločnú budúcnosť. Keď budeme robiť iba krátkodobú sanáciu a nebudeme podporovať rast, zamestnanosť a sociálny štát. Desiatky rokov sme predsa budovali sociálne štáty. Návrh z 10. mája o posilnenej koordinácii by mohol prispieť k tomu, aby sme vytvorili súdržnejšiu Európu s menším množstvom makroekonomických rozdielov. Ale to za podmienky, že sa nebudeme obmedzovať iba na pakt rastu a stability, ale že sa budeme koncentrovať aj na špecifickejšie ciele e, v oblasti udržateľného vývoja a stratégie Európa 2020. Pán Ranžel. Ďakujem, vážený pán predseda. Už niektorí kolegovia z EPP urobili veľmi podrobný portrét situácie a ja myslím, že teraz by bolo dobré, keby sme sa zmienili o úlohe národných štátov v tejto otázke. Naozaj, národné vlády majú tiež istú úlohu a síce v tom zmysle, aby v svojich štátoch presadili požiadavky a podmienky, aby jednotná mena bola posilnená a aby tento proces menovej integrácie mohol pokročiť. A tu chcem povedať, že naša strana strana, ktorá je súčasťou EPP, e, sociálno-demokratická strana v Portugalsku, podporuje vládu v úsporných opatreniach, pretože si myslíme, že e, za posledných 15 rokov e, socialistická vláda v Portugalsku sa dopustila omylov a teraz sa ukazuje, že je potrebné tieto omyly napraviť a že bude potrebná podpora sociálno-demokratickej strany. My podporujeme E, tieto úsporné opatrenia, ale aj kritizujeme e, portugalskú vládu. To je dobrý príklad pre iné prípady, aby sa zredukovali výdavky pretože nemôžeme len zvyšovať dane, aby sme znížili deficit. Je potrebné zredukovať výdavky, je potrebné požiadať vládu o to, aby mala odvahu prijať také opatrenia, ktoré zredukujú výdavky a znížia verejný dlh a verejný deficit. Ozdravia verejné účty to platí pre Portugalsko, ale aj pre iné štáty, ktoré zažívajú ťažkú situáciu a my, členovia Európskeho parlamentu, máme zodpovednosť aj pred našimi krajinami a musíme tam takisto brániť tieto potrebné opatrenia tak, aby bolo euro posilnené, aby tento integračný priestor a sen EPP a sen nás všetkých sa skonkretizoval. Preto kritizujeme tie vlády, ktoré nemajú vo svojich štátoch odvahu prijať potrebné opatrenia.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 veľké projekty 2020, v ktorých ide o náklady, o kontrolu finančných trhov. Ďalej tu ide o nové úlohy, ktoré sa týkajú Lisabonskej zmluvy. Európska únia pomohla mnohým členským štátom ktoré majú enormné problémy. Na druhej strane je jasné, že Európska únia môže prispieť opatreniami, ktoré sú dôležité pre rozmach členských štátov. Z toho dôvodu e, sa musí rozpočet Európskej únie sústreďovať na tie oblasti, kde máme možnosť dosiahnuť pridanú hodnotu, aby rozpočet Európskej únie bol posilnený. Členské štáty však e, nemôžu dávať nové úlohy bez príslušných zdrojov, myslím na politiku výskumu, na projekty výstavby infraštruktúry, teda v tom zmysle, aby sme boli na tom hospodársky lepšie. Má veľký význam to, aby sme pri tejto hospodárskej politike mali konštruktívny postoj pri rokovaniach pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie pri diskusii o finančnom výhľade po roku 2013. Ináč sa nám nepodarí uskutočniť opatrenia pre rast a zamestnanosť. Pán Skilakakis, vážený pán predsedajúci, ako grécky poslanec by som rád zopakoval, Jednu vec, čo som oznámil už v Grécku, to je moje hodnotenie a ocenenie si pomoci, ktoré Grécko dostalo. Je to prísne a je to spojené s mnohými náročnými opatreniami, ktoré však Grécko zachránia. Ak tieto mechanizmy pomoci by boli včas prijaté, bolo by to lepšie. Dnes tu v parlamente vidím konečne rozhodnosť realisticky reagovať na existujúce problémy. Ako je to možné, že vznikla táto situácia? Vydávali sme viac, ako sme si mohli dovoliť a tým sme zaťažili našu budúcnosť. Počas krízy sme ešte ďalej vydávali peniaze. Peniaze sa vydávajú ďalej. Otázka znie, ako aká bude situácia, keď sa žije nad pomery. To sa ukázalo v Grécku. Osobitne Európsky menový fond pomáha, ale nejde tu iba o deficit ako taký, ale je otázka, ako odbúrať deficit. Problém spočíva v tom, že kapitalizmus v tomto ohľade chráni osoby, ktoré žiadajú od nás to, aby sme konali v Európe. To znamená, že nemôžeme hovoriť iba o alternatívach, keď sa musia zapojiť aj iné štáty. V opačnom prípade skončíme v úbohých pomeroch. Pani Hübner na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Nie je pochyb o tom, že súčasná kríza je veľmi závažná a že bezprecedentné politické metódy budú veľmi drahé. Regulátori a politici musia teraz príjmať opatrenia tak, aby sme znovu nastolili rovnováhu, ktorá sa stratila z trhov, ale aby sme opravili aj zlú politiku vlád. Toto sa už urobilo, ale ešte stále nie je jasné, do akej miery členovia EÚ e, nadobudnú znova hospodársky rast. Viac regulácie nie je zárukou toho, že sa vyhneme rizikám krízy. E, v minulosti e, pardon, ak si zvolíme cestu väčšej regulácie, mali by sme takisto redukovať komplexnosť, zložitosť finančných trhov. Takisto je jasné, že fiškálne a menové politiky nie sú náhradou štrukturálnych reforiem. Štrukturálne reformy musia riešiť zásadné slabé miesta hospodárstva EÚ, mali by znižovať deficity, mali by obmedzovať infláciu, rizika, ktoré vyplývajú z klimatických zmien, nízku produktivitu a zlú konkurencieschopnosť. S menším objemom eh, finančných, verejných financií budeme musieť urobiť väčšiu prácu. Potrebujeme eh, väčšiu bdelosť na národnej aj európskej úrovni. Efektívne riadenie, dobré podnikové eh, prostredie, vysoká miera pracujúcich ľudí, najmä medzi ženami, výskum a vývoj. To všetko je minimálny balíček opatrení, ktorý bude mať za následok rast a hospodár konkurencieschopnosť. Táto stratégia Európskej únie sa musí zakladať na fiškálnych opatreniach, ale zamerať sa musí takisto na inovácie. To je jediný spôsob, ako podporiť produktivitu a hospodársky rast. Komisia a parlament by mali opätovne zohrávať strategickú úlohu a hľadať odvážne európske riešenia, pretože trhy aj občania potrebujú viac Európy. Ďakujem. Eh, pán Mitchell, dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci je samozrejme, že suverénne štáty musia sa zodpovedať za svoje záväzky a za ciele, ktoré prijali. Od toho sa odrazím. Takisto je teraz na čase, aby sme zistili, aké iné opatrenia prispievajú k súčasnému chaosu. V 40. rokoch existoval protekcionizmus, ktorý prispieval k prehlbovaniu sa recesie. Na rozdiel od EÚ sme mali solidaritu a inštitucionálnu kapacitu Práca inštitúcie v Európskej únie bola naozaj obrovská. Máme 27 členských štátov a 16 členov eurozóny. Inštitúcie takisto e, spolupracujú s centrálnymi bankami Veľkej Británie, Ameriky, Japonska a tak ďalej. Ale trhy, tzv. trhy, sa negatívne pozerajú na takmer každé opatrenie Protekcionizmus nefunguje, to je pravda, ale otázka je, sú naše trhy naozaj slobodné? Myslím si, že trhy sú naozaj masírované, ovplyvňované a doviedli nás do tejto krízy. Mali by sme mať schopnosť naozaj donútiť e, tie suverénne štáty, aby e, neboli trhy využívané a aby trhy nepracovali iba za e, svojim vlastným účelom. Agenda by mala zahrňať to, je čas na to, aby politickí vodcovia sa zamysleli nad tým, čo sa práve deje. Opakujem, členské štáty musia byť disciplinované vrátanie toho členského štátu, z ktorého ja pochádzam. Samozrejme, musí to byť takto, ale teraz dôrazňujeme práve to, že členské štáty musia konať a musia ovplyvňovať aj aktivitu trhov. Chcem počuť od komisára, čo robíme na to, aby sme civilizovali týchto e, ľudí Ďakujem. Pán Mesároš. Ďakujem pekne. Stratégia 2020 je veľmi dôležitá aj dnes v časoch hospodárskej a finančnej krízy. Kríza sa spája s mnohými otázkami negatívne vplyvy musíme pojať do stratégie. V opačnom prípade táto stratégia nebude úspešná. Nesmieme dovoliť, aby zanikla prestíž eura. Krajiny, ktoré patria do eurozóny, považujú euro za svoj úspech a preto chceme prispieť všetkými prostriedkami k obrane tejto meny. Musíme si uvedomiť, že táto kríza môže mať politický vplyv. Euroskepticizmus môže silnieť a krajiny budú strácať dôveru a tie krajiny, ktoré nemali možnosť zaviesť euro, musia dostať našu podporu. Pri tvorbe stratégie 2020 sa musia brať do úvahy aj energeticko-politické stanoviská. Ďalej je to otázka využitia energetických zdrojov. Musíme si uvedomiť, že alternatívne zásoby eh, majú tiež eh, len určitý svoj objem. Ďalej je dôležité, aby sme využívali alternatívne energetické zdroje. Musíme sa venovať e, takým otázkam, ako sú emisie CO2. Ďalej dôležité podporiť inováciu. Existuje množstvo otázok, ktoré musíme pojať do našej stratégie. Bude dôležitá integrácia a koordinácia rôznych činností. Iba v takomto prípade dosiahneme hospodárskú úniu. Ďakujeme pekne. Pán Marinesku na jednu minútu. Măsurile propuse de Comisie și de Consiliu sunt extrem de binevenite. Opatrenia, ktoré navrhujú Komisia a Rada sú veľmi vítané. Keby sa tieto opatrenia boli prijali v minulosti, mohli zabrániť E, veľkej časti krízy, ktorú teraz e, prežívame. Nedostatok ekonomického riadenia viedol k nesprávnym rozhodnutiam, ktoré boli prijaté bez konzultácie s Európskym parlamentom. Okrem toho teraz sú tu follow-up mechanizmy pre tieto opatrenia. Minulý rok veľa peňazí plynulo do bank. Bolo to nutné, ale záchrana bank nepomohla zvyšku hospodárstva. Pakt rastu a stability bol porušený, deficity veľmi narástli a štáty v rovnakých situáciách príjmali odlišné opatrenia. Niektoré štáty, niektoré vlády sa rozhodli povedať občanom pravdu a prijať úsporné opatrenia, iné tak neurobili. A toto všetko malo rozdielne dopady na európskeho občana. I keď všetky štáty sú zodpovedné za túto krízu, Nemôžeme predsa spotrebovať viac, než vyprodukujeme, nemôžeme míňať viac peňazí, než vyberieme z daní. Potrebujeme finančnú stabilitu a preto je tu návrh, aby sme vytvorili nový mechanizmus finančnej stability alebo Európsky menový fond a toto sú naozaj nutné opatrenia, ale tieto opatrenia musia byť sprevádzané inými opatreniami kontroly, vysledovania a ekonomickej obnovy a iba tak e, bude existovať skutočné ekonomické riadenie v prospech všetkých členských štátov. Ďakujem. Teraz pristúpime k Catch the Eye, spontánnym vyjadreniam. Mám veľmi veľa rečníkov na zozname a vychádzam z toho, že komisia a rada chcú e, takisto E, prispieť svojim, e, svojimi príspevkami. Naozaj to obmedzím na jednu minútu. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí sa budú domnievať, že je to e, neslušné, ale je to spravodlivé k tým, ktorí sa chcú vyjadriť. Teraz na jednu minútu pani Madines. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja vítam pripomienky španielského predsedníctva o produktívnych systémoch a konkurencieschopnosti. Myslím si, že sa musíme viac rozprávať o týchto veciach v Rade, v parlamente aj v komisii. Pokiaľ ide o e, vaše e, pripomienky k reakcií. Naozaj európsky systém je letargický. Členské štáty by mohli rýchlejšie reagovať a mohli rýchlejšie reagovať počas eh, bankovej krízy. Zdá sa, že sme v tomto prípade veľa neurobili. Komisia eh, vytvára štyri piliere novej stratégie, ale myslím si, že komisia by mala v prvom rade preskúmať vlastnú úlohu v tejto stratégii. Pakt rastu a stability sa opieral o tzv. soft power, o mekú moc, ktorá nefungovala. Keby sme boli všetci sa držali pravidel, nemali by sme tieto mm, problémy teraz. A keď dostanete e, viac právomocí, to nepomôže. Musíte dobre využívať tie právomoci, ktoré máte teraz. Ďakujem. această perioadă de criză economică, strategia Europa 2020 pare o adevărată provocare. Pe de altă parte... Pani Bašesku, myslím si, že stratégia 2020 je, to, je výzva, ale zároveň aj príležitosť. Mohla by byť dôležitým stimulom pre podporu ekonomických a sociálnych reforiem, ktoré dlhodobo potrebujeme. Princípy, ktoré by mali opierať, um, podopierať túto reformu sú adaptabilita a solidarita. Mali by sme uh, podporovať fond koheznosti, pretože naozaj hrá veľkú úlohu pri odstraňovanie rozdielov medzi regiónmi EÚ. Na druhej strane je jasné, že ciele Európskej únie nemôžu byť automaticky národnými cieľmi. Tieto ciele by mali byť prispôsobené možnostiam každého štátu. Rumunská vláda zriadila pracovnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá vytvorí národné ciele a ktorá bude takisto koordinovať národnú reformnú skupinu. Pani Papadu Pulu, jedna minúta. Ďakujem pekne. Správanie trhov a bank. Treba povedať, že nedokážeme ich kontrolovať. Je to ohrozenie pre hospodársky najslabších. Na prípade Grécka sme videli, že špekulanti ohrozovali krajinu a solidarita nastúpila neskoro. Viedlo to k množstvu demonstrácií a k neúnosným obetiam. Teraz nestoja na čele banky. Európa potrebuje viac solidarity, potrebuje dozor, potrebuje lepšie dodržiavanie paktu rastu a zamestnanosti ďalej potrebuje vyvažovať nerovnováhu. Národy Európy požadujú viac ľudskej Európy. Je dôležité, aby sme dosiahli ciele 2020. Pán Šmid, jedna minúta. Ďakujem pekne. Potrebujeme viac spolupráce, viac solidárnosti, menej protekcionizmu a menej nacionalizmu. To všetko vieme. Dejiny nás tomu naučili. Považujem, je pre mňa ťažké sledovať rozhodnutia ministrov, pokiaľ ide o jednotlivé rozhodnutia. Teraz keď sa dostávame do situácie, keď sa nemôžeme uspokojiť, máme kontrolovať iné krajiny, napríklad Španielsko, Portugalsko, ale nie vlastnú krajinu. Preto je tu dôležitá dôvera aj švedská vláda. Aj vo Fínsku sme sa veľa naučili z krízy, teraz z krízy 90. rokov. A preto by sme sa mali postaviť eh, za návrh pána Oliho Rena. Pán

v prístupe k ekonomickej politike v členských štátoch. Jednotná mena pre 27 štátov sa e, opiera o predpoklad, že jedna mena môže byť primeraná pre odlišné hospodárstva. Hodnota, ekonomiky, pardon, hodnota meny musí ale odrážať stav zdravia ekonomiky. Sú tu veľké problémy globalizácia v rámci EÚ a e, takisto v členských štátoch môže mať za následok e, katastrofy. Nemôžeme dovoliť, aby tovary a pracovníci z lacných krajín zaplavili Európu. Nemôžu predsa redukovať naše minimálne mzdy, pretože ani minimálna mzda neochrání našich pracovníkov pred lacnejšími pracovnými sílami ani pred odchodom výrobcov do tretieho sveta. Ďakujem. Pán Kelam. Chcel by som sa poďakovať komisárovi Rénovi za jeho milé slova a za dôveru v to, že Estonsko môže vstúpiť do eurozóny. Uistujem vás, že s terajším schodkom 7,5 HDP Estonsko neprispeje k zvýšeniu priemerného zadlženia. Takisto si myslím, že kolegovia budú schopní akceptovať Estonsko ako pozitívny príklad. A to podporí, povzbudí aj Lotyšsko a Litvu a presvedčí to ich obyvateľov, že naozaj má zmysel snažiť sa o vstup do eurozóny a že všetci uchádzači budú posudzovaní podľa vlastných zásluh. Členstvo v eurozóne nie je iba privilégium, ale je to aj záväzok solidarity a je to aj príspevok ku konsolidačnému paktu. Som presvedčený o tom, že je to správne rozhodnutie. Nemali by sme vnímať Európsku úniu iba ako e, niečo, čo prijímame, ale takisto ako príležitosť prispieť k spoločnej veci. Ďakujem. Pán e, Böge.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 o hospodárskom riadení v Európskej únii. Je to veľmi dôležité, pretože tu ide o ďalšiu činnosť v Európskej únii. Všetky členské štáty by mali byť spoločne zodpovedné za celú hospodárskú situáciu v Európe. Hovoríte príliš rýchlo pre tlmočníkov. Z nás nie powinien mieć že telné monitorovanie zobowiązań i wydatków publicznych koordynowanie procesu. Myslím si, že nikto z nás by nemal pochybovať o tom, že treba kontrolovať štátne výdavky. Je dôležité, aby sa uskutočnili reformy. Už vtedy, keď sa kríza začína. Prioritou by malo pre nás byť realizovať pakt stability. Naming and shaming. Tento princíp je veľmi dôležitý, aby sme mali väčšiu disciplínu v členských štátoch. Zastávam názor, že by sme mali byť rezervovaní, pokiaľ ide o finančné pokuty, pretože tie štáty, ktoré sa nachádzajú v zlej finančnej situácii, predseda prerušuje. Pani Jakoncári na jednu minútu. Vážený pán predseda, myslím si, že skutočne v časoch krízy psychológia si vyžaduje, aby sme ukazovali na iných a povedali, že sú na vine, aby sme absolútne hľadali vinníka mimo, lebo inak sa to všetko zvrhne na nacionalizmus, protekcionizmus a tak ďalej. Preto je dôležité, aby sme hľadali iné riešenia. Myslím si, že komisia sa snaží hľadať dobré riešenia. Absolútne je potrebné bdieť viac nad kontrolou toho, čo sa deje na trhoch. Myslím si, že je potrebné skoncovať e, s jedným prvkom a síce ukazovať prstom na Grécko. E, grécky národ, grécky premiér, grécka vláda si zasluhuje našu plnú podporu a blahoželanie, pretože sa odhodlali na prijatie dobrých rozhodnutí. Ako už bolo povedané, v 90. rokoch e, Fínsko a Švédsko bolo v podobnej situácii a prijali sme príslušné opatrenia a vyriešili sme to. Všimli ste si asi, že uh, aj keď ste hovorili pekné veci o Grécku, ja som prerušil po jednej minúte. Prosím, snažte sa byť objektívny. E, je, je tu pán Teurer? Vážený pán predsedajúce kolegyne a kolegovia. Dnes hovoríme o fungujúcom hospodárskom riadení a myslím si, že sme málo hovorili o dlhodobej perspektíve. Myslím si, že stabilizačné opatrenia by sme mali zakomponovať do dlhodobej perspektívy Potrebujeme základný princíp, ktorý sa nachádza v Lisabonskej zmluve. Musíme ho naplniť e, životom. E, už e, v 1950. sme počuli, že hospodárskej činnosti štátu sa musia orientovať nie na riadenie hospodárskeho procesu a preto som za prístup hospodárskeho riadenia, čiže na štátne opatrenia, ktoré vytvárajú, ktoré budú ovplyvňovať hospodárske podmienky. To znamená, musí sa vytvoriť základný rámec konkurencie, schopnosť je výsledkom hospodárenia. A v tomto sa nachádzame iba na začiatku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My sa musíme zaoberať stratégiou 2020, ale musíme si položiť otázku, či bolo správne prevziať model Spojených štátov. Ja si myslím, že by sme sa nemali stať obrovskou mašinériou v týchto otázkach v budúcnosti sa finančné otázky nemajú oddelovať od hospodárstva. Je dôležité, aby sme postupovali proti hedžovým fondom a ich postupoch a proti špekulantom. Nazdávam sa, že v tomto e, prípade môžeme hovoriť o transakčnej e, dani, ktorá je správnou cestou. Mali by sme mať e, viac odvahy v otázke pravidiel hry prípade vylúčovania e, členov eurozóny. Kto nedrž, nedržďava pravidla, jednoducho výpadne. Pán Rybich, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni, stratégia 2020 nás konfrontuje s novými výzvami. Myslím si, že by sme mali dbať o malé a stredné podniky do roku e, 2020 by sme mali dbať o to, aby v malých a stredných podnikoch bol brutokapitál 20 v priemere. Myslím si, že v Európe potrebujeme silné malé a stredné podniky, pretože tam sa vytvára 50 bruto sociálneho produktu a 80 daní prichádza z malých a stredných podnikov. Komisia tu jednoducho zabudla na to, aby stanovila ciele na posilnenie malých a stredných podnikov. A pán komisár Rehn chce chcem vás vyzvať, aby ste pre malé a stredné podniky, teda aby ste konali v ich prospech a aby ste podporili zamestnancov malých a stredných podnikov. E, Spoštovani gospod predsedujúci, predstavník e, komisie, predsedstva. Pán predsedajúci, zástupcovia rady, zastupcovia komisie. Dnes sme si vypočuli veľmi zaujímavú diskusiu o kríze najmä v Grécku a e, väčšina príspevkov hovorila o tom, ako by, akým smerom by sa mala EÚ po, poberať v budúcnosti. Ale je takisto pravdou, ako sme počuli, od iných kolegov. Sú tu takí, ktorí chcú ukazovať na vinníkov situácie. Mám, musíme si položiť otázku, kto je zodpovedný. Nie je tu iba kolektívna zodpovednosť inštitúcií ako celku. Chcel by som vyzvať na zodpovednosť. Pán Almunia, bývalý komisár pre financie, bol veľmi kritický voči niektorým členským štátom počas svojho mandátu v minulosti, ale napriek tomu došlo k tomuto gréckému e, prípadu. Mal by vysvetliť svoju úlohu v minulosti, inak by mal rezignovať. Pán Kelly. Iba jedna minúta. Myslím si, že riešenie finančnej krízy už asi tak ľahko nezvládneme. Bol tu nedostatok dohľadu, riadenia a e, regulácie a dnes e, sa snažíme anticipovať situácie, ktoré prídu v budúcnosti. Myslím si, že toto všetko platí pre vlády aj pre jednotlivcov. Ja oceňujem, čo tu bolo dnes urobené ja si myslím, že odteraz by sme sa mali pohnúť smerom k riešeniu ratingových agentúr, e, finančných e, teroristov a ovplyvňovania suverénnych vlád. Takýmto prístupom mali by sme riešiť vlády na politickej úrovni a takisto finančných teroristov. A ak sa nám toto podarí, bude naša budúcnosť lepšia. Pán Kadenbach, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, vážený predstaviteľ rady. Dnes hovoríme o e, spoločnom riadení hospodárstva. Myslím, že je na čase, aby sme si povedali, že trh ako taký nie je hodnotou. Európania nemajú slúžiť trhu, ale trh má slúžiť tým 500 miliónov občanom Európskej únie. Som presvedčená o tom, že potrebujeme konsolidáciu a rast, ale obaj, oba pojmy spájame e, so sociálnou únosnou konsolidáciou a s trvalým rastom. Aby sme to mohli dosiahnuť, podporujeme dôveru. Ľudia potrebujú perspektívy a tie perspektívy dostanú iba vtedy, ak im dokážeme presvedčiť o tom, že žijeme v Európe, eh, na ktorej blahobite dokážu participovať, čiže blahobyt, ktorý patrí iba niekomu, nemôže byť budúcnosťou Európy. Merci, Ďakujem, vážený pán predseda. Najskôr chcem povedať, že Ehm, naliehavosť gréckej krízy vyvolala obavy u občanov a myslím, že sú legitímne. Nede tu, tak ako povedali moji predrečníci, o to, aby sme ukazovali na Grécko prstom, ale je nevyhnutné, aby sme sa z toho poučili, aby sme vyvodili dôsledky, aby sme vybudovali politickejšiu Európu a aby sme mali spoločnú ekonomickú vládu. A je tu na čase navrhnúť ekonomickú vládu, ekonomické vládnutie. E, komisia, keďže chce kontrolovať národné rozpočty, myslím si, že netreba skákať z jednej veci na druhú. Je potrebné vytvoriť spoločnú európsku finančnú e, vládu, správu a nie kontrolovať národné rozpočty. Myslím si, že e, takýmto spôsobom, keby sme kontrolovali národné rozpočty, by sme opätovne ukazovali prstom na niektorých a to Európa dnes nepotrebuje. My potrebujeme ekonomickú vládu a nie e, predbežnú kontrolu národných rozpočtov. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toți Ďakujem, pán predsedajúci. Všetci vieme, že stratégia Európy na rok 2020 bola vytvorená na to, aby sa uľahčil boj proti ekonomickej kríze a aby Európska únia sa pripravila na budúce desaťročie. Je smutné, že táto stratégia neukazuje jasnú cestu ohľadom toho, že je potrebné reformovať jednu z najdôležitejších politik, a to spoločnú poľnohospodárskú politiku. Je to o to vážnejšie, že poľnohospodárstvo je základným nástrojom, aby sme dosiahli ciele 2020. A v tomto dokumente naozaj poľnohospodárstvo dosť chýba. Stratégia síce obsahuje niektoré myšlienky ohľadom budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, ale SPP tu nie je základným prvkom v rámci globálneho prístupu ktorý chce reagovať na budúce výzvy, napríklad to, že budeme mať klimatické zmeny a takisto sa zdvojnásobí dopyt po potravinách. Ďakujem. Vážené dámy a páni, Chýba nám hlboká analýza, prečo vôbec kríza vypukla v Európe, v Grécku. Existuje nebezpečenstvo aj pre iné krajiny. Je to globálna kríza, vo financiách je to hospodárska kríza. Je to dôvod celej tejto situácie, alebo sme zlyhali my? Musíme to jasne povedať. V Európskej únii chýbala koordinácia finančnej politiky, Nedodržali sme pak rastu a stability. Jednotlivé rozpočty nemali nič spoločné s realitou, chýbala zodpovednosť. A čo urobila komisia, čo urobila Európska centrálna banka? Musíme jasne povedať, členské štáty nedovolujú dohľad v ostatných rokoch sme sa zaoberali predovšetkým s Lisabonskou zmluvou a menej sme sa zaoberali menovou úniou. No a tým sme skončili našu rozpravu. Najprv pán López Garedo za radu. Ďakujem, pán predseda. Môžeme povedať naozaj, že stojíme pred situáciou v EÚ, e, ktorá sa podobá iným situáciám v histórii EÚ. Je to veľmi namáhavá situácia, ale vieme, že v minulosti sa takéto situácie vyriešili priaznivo. Napríklad situácia po druhej svetovej vojne, e, keď sa nakoniec v dôsledku problémov e, zrodilo niečo, čo ešte vtedy nebolo Európska únia. Potom sme tu mali obdobie, keď padol berlínsky múr, keď došlo k opätovnému zjednoteniu Európy a takisto aj kríza európskeho menového systému. Vždy treba dať na, náležitú odpoveď a ísť ďalej, ísť dopredu, schváliť novú zmluvu. To sme urobili prostredníctvom Lisabonskej zmluvy a to je jediné možné východisko z takej zložitej situácie, ako je súčasná. Ďalšou alternatívou je populizmus alebo protekcionizmus, ale to nie je riešením. Riešením je ísť ďalej, ísť dopredu smerom k Európe, ktorá vyrieši nedostatky, ktoré má a ktoré sa prejavili, keď došlo k tejto mimoriadne vážnej kríze, e, ktorú nikto z nás prítomných nikdy nezažil. A preto spôsob, ako reagovať na situáciu niektorých deregulovaných trhov, ako reagovať na problémy, ktoré môžu vyvstať v oblasti produktivity v dôsledku nedostatku produktivity a to má veľmi vážne e, sociálne dopady, vyvoláva nezamestnanosť, ale takisto tu máme problém deficitu 20 z 27 krajín e, voči ním prebieha proces ohľadne nedodržiavania e, deficitných rozpočtových pravidiel. Takže my si musíme uvedomiť, že riešenie týchto problémov nie je menej Európy, ale viac Európy. A treba povedať, že treba reagovať. A Európska únia reagovala. A ja chcem ešte e, nadviazať na to, čo povedal e, pán komisár Ren aj ja sám, že je potrebné dať najavo, že európska úroveň skutočne reagovala v súčasnosti však čas e, ako si akýsi zakcelerovaný, zrýchlený a preto aj my musíme e, naše odpovede dávať rýchlejšie, tak aby sme naozaj prispeli k riešeniu hĺbkových, hlbokých problémov, ktoré vyvstali v posledných mesiacoch. Preto vám chcem navrhnúť spoluprácu e, s inštitúcia, medzi inštitúciami EÚ, takisto Európskemu parlamentu, Eh, ohľadne piatich aspektov, kde musíme ísť rýchlejšie, musíme, sa, musíme zrýchliť naše tempo, aby pôvodná úloha naozaj dospela do zdarného konca. Poprvé, solidarita. Potrebné je prehlbiť solidaritu v zóne euro. A preto je potrebné eh, a preto bola tá pomoc Grécku taká správna a v pravý čas a takisto je dobré, že vytvárame tento fond 750 miliard eur, aby sme mohli predchádzať e, možným ťažkostiam verejných účtov alebo rozpočtovej nerovnováhe jednotlivých členských krajín. Toto je zásadný a základný prvok a Európska rada to navrhla a schválila 9. mája a takisto to pripojila do tejto činnosti Európsku centrálnu banku, ktorá teraz e, sa snaží pokryť dlhu štátov prostredníctvom e, prostriedkov, ktoré e, príslušné zmluvy umožňujú. Ďalej tu máme balíček finančného dohľadu. A ja chcem povedať, že včera ECOFIN schválil dereguláciu, reguláciu hedge fondov. Došlo k regulácii k schváleniu regulácie, ale treba e, čo najskôr ukončiť rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom o celom finančnom balíčku, o celom balíčku finančnej regulácie, pretože tam sa takisto regulujú aj ratingové agentúry lebo nad tými sa bude takisto vykonávať dohľad zo strany európskych úradov. Tým pádom aj odpovedám na otázky niektorých kolegov. Po tretie, musíme staviť na konkurencieschopnosť. Preto je veľmi dôležité, aby Európska rada v júni schválila stratégiu 2020, ktorá by sa čo najskôr mala spustiť. Táto stratégia kvantifikuje ciele a medzi nimi aj redukciu chudoby a sociálne začlenenie. Je to stratégia, ktorá vytvára riadenie tejto stratégie. Je to oveľa náročnejšie ako to bolo v prípade Lisabonskej stratégie, kde to prakticky neexistovalo. O tom sa zmenil aj pán Verhofstadt. Táto stratégia už má nástroje na plnenie cieľov, ako napríklad mobilizácia európskych alebo štrukturálnych fondov. Po štvrté, štvrtý dôležitý prvok, je to balíček o koordinácii ekonomických politík, ktorý predložil komisár Oli Rehn 12. mája. E, tento balíček bol preskúmaný včera v Ekofine a je absolútne nevyhnuté, aby sme plnili to, čo nám hovorí Lisabonská zmluva, e, kde sa hovorí, že členské štáty sú povinné. Nie, že by to bolo dobre alebo želateľné, ale členské štáty sú povinné koordinovať svoje ekonomické politiky a svoje zamestnanecké politiky. A rovnako môžu koordinovať aj svoje sociálne politiky tu na e, článok 146, e, ktorý vlastne slúžil za základ e, návrhu komisie, môže zrýchliť a zavedenie do praxe týchto opatrení. No a na záver musíme urýchliť znalosti, poznatky a takisto treba zaviesť daň z finančných transakcií. Chcem zdôrazniť pred Európskym parlamentom, že tieto body sú veľmi dôležité a zároveň by mali viesť k impulzu, ktorý by nás umožnil by nám, aby sme postúpili dopredu. Je dôležité podporiť tieto body, aby čo najskôr sa o nich rozhodlo. My si nemôžeme dovoliť teraz dlho vyčkávať. Myslím si, že Európska únia nikdy tak nepotrebovala ako teraz jednotu a solidaritu medzi členskými štátmi, ale aj medzi inštitúciami. Európsky parlament je európskou inštitúciou, komisia je tiež inštitúciou a rada je takisto európskou inštitúciou. Takže inštitúcie musia spolupracovať, aby tento impuls smerom k vláde únie a k tým základným otázkam, ktoré by mali vyriešiť tieto problémy, ktoré skutočne E, sú veľmi vážne, aby sme skutočne začali novú politickú, nový politický život EÚ, ktorý by priniesol úžitok pre občanov, ale aj pre všetkých. Lebo občania čakajú, že my presne toto urobíme, nečakajú nič iné. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za komisiu pán Olirén. Ďakujem. Trošku sme odsunuli hlasovanie, bude o 12.10, takže máte čas. Pán predsedajúci, vážení členovia Európskeho parlamentu, ďakujem za veľmi podstatnú, obsažnú a vážnu rozpravu, ktorá reflektuje výzvy, ktorým teraz Európa čelí. Najskôr chcem povedať, že oceňujem to, že parlament nás všeobecne podporuje v našom úsilí posilniť hospodárske riadenie. Takisto som si pána ministra Diega Lópeza Garida veľmi pozorne e, vypočul a chcem sa poďakovať španielskému predsedníctvu za podporu a spoluprácu nielen v tejto veci, ale aj v iných. Plne súhlasím s tými, ktorí volajú po hospodárskej únii, ktorá bude doplňať menovú úniu. Týmto smerom sa musíme teraz vydať a to je to politické ponaučenie, ktoré by sme si mali vziať z krízy. Musíme pracovať zároveň na troch líniách. Musíme zmanéžovať okamžitú súčasnú krízu tu eh, všade v rámci Európy. Vyhli sme sa na európskej pôde ďalšiemu príkladu Lehman Brothers, ale ešte to nie je všetko vyriešené a preto musíme byť naďalej bdelí a odhodlaní, aby sme zabezpečili v Európe finančnú stabilitu a aby sme ochraňovali ešte stále e, krehkú hospodárskú obnovu na našom kontinente. Druhá vec, Musíme zintenzívniť a urýchliť regulačnú reformu finančných trhov. Či už ide o e, short sellingy, ratingové agentúry alebo dane pre banky, je oveľa lepšie, výhodnejšie konať na európskej úrovni a konať čo najrychlejšie. Musíme vytvoriť rámec a systém záruk pre finančné trhy. Tu súhlasím napríklad s pánom Svobodom. Trh môže byť e, dobrým sluhom, ale je zlým pánom. A tak, ako povedal aj pán Torres, musíme pracovať na základnej myšlienke sociálneho hospodárstva, sociálne orientovaného trhového hospodárstva tak, aby sme vytvorili právny rámec, tak aby sme tým, vlastne týmto právnym rámcom doplnili regulačnú reformu. No a tretia vec, musíme dbať na rozhodnutia o posilnení hospodárskeho riadenia v Európe. Musíme posilniť pakt rastu a stability daňový dohľad, musíme vytvoriť e, praktické sankcie. A tak ako povedal pán Karas, musia sa zakladať na realite Pán komisár, prerušuje predsedajúci. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, toto je završenie veľmi dôležitej rozpravy. Veľmi pekne by som vás chcel poprosiť, aby ste sa rozprávali čo najtichšie, keď ste v tejto miestnosti. Prosím, rešpektujte komisára, ktorý chce predniesť záverečné pripomienky. Pán komisár, máte slovo. Ja som na to dosť zvyknutý ale naozaj bol by som rád, keby sa snemovňa trošku zaujímala o to, čo chcem povedať. Musíme okamžite pokračovať s riešením krízy, reformou, s reformou finančných trhov a posilnenie hospodárskeho riadenia. Toto sú tie tri hlavné úlohy, na ktorých musíme pracovať a začať čo najskôr. Súhlasím s pánom Marinesku, ktorý hovoril o oznámení komisie. Naozaj došlo k závažnejšej situácii, než sme pred pol rokom očakávali. V oznámení sa aj hovorí o posilnení hospodárskeho riadenia. Sú tam mnohé konkrétne iniciatíve, iniciatívy, ktoré potrebujeme v Európe. A ja predložím aj konkrétne legislatívne návrhy už onedlho. Takže začali sme s iniciatívou a takisto budeme pokračovať. Pán Ferhofstadt povedal, že by sme nemali čakať na skupinu Task Force. Samozrejme, že aktívne stále prispievame e, k práci skupiny Task Force pod predsedníctvom Hermana van Rompuja. Ale samozrejme máme iniciatívne právo a preto onedlho predložíme konkrétne legislatívne návrhy o posilnení hospodárskeho riadenia. A to je podstata metódy spoločenstva. Je to presne to, o čo ste dnes žiadali, a to oprávnenie. Nemáme taký luxus, že by sme si mohli dovoliť čakať. Musíme konať bezodkladne. A teraz je naozaj e, veľmi dôležité, aby sme s týmito iniciatívami aj pokračovali. A preto, pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne, chcem ešte na záver povedať, že musí vzniknúť aliancia inštitúcií, ktoré by splnili tieto ciele. Európska únia vždy mala len tie najlepšie výsledky, keď sa združil parlament a komisia. Ja preto rátam s vašou podporou a v tomto hľade je dôležité aj to, aby sa zapojili do procesu národné parlamenty, čiže musí to byť inkluzívny e, prístup, tak ako tu zaznelo. Ale najdôležitejšie je, že Európsky parlament môže pomôcť Európskej únii, aby konala rýchlejšie a odhodlanejšie. Takže prosím, presvedčte aj ľudí vo vašich volebných obvodoch a pomôžte nám presvedčovať aj členské štáty. Španielske predsedníctvo je veľmi presvedčené, samozrejme, ale aj ostatné štáty ja si myslím, že sa vám to určite podarí, že vaše hlasy bude počuť a rátam s tým, že budete silní a odhodlaní vo svojich predsavzatiach pre Európu 2020. Drahí priatelia, Jediné, čo potrebujeme, je teraz ísť plnou parou vpred, aby sme nastolili znova hospodárske riadenie v Európe. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Spoločná rozprava sa týmto končí. A o niekoľko minút začneme s hlasovaním.